Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Dámy a páni, prosím, usaďte sa. Ja som, alebo rád by som vám oznámil, že prezident Nazarbájev z Kazachstanu a predseda komisie Barroso 9. oktobra v Bruseli spoločne oficiálne ukončili úspešne rokovania o novej rozšírenej verzii partnerskej e, zmluvy a zmluvy o spolupráci. Návrh parafovanej dohody o na, inform, na informovanie dostaneme ešte tento rok. No a tu vás požiadame o váš súhlas k tomuto záveru. Myslím, že to znamená asi toľko, že sme sa tým veľmi intenzívne zaoberali. Už v roku 2012 sme predkladali odporúčania baronke Eštonovej. Na to sa iste budete pamätať pri tom preverení revízii. Má niekto nejaké pripomienky proti zápisnici? Zdá sa, že nie. A prejdeme k asociačnej dohode s Moldavskom. Ja by som vám rád navrhol, aby sme vymenili štvorku a peťku a aby sme mali ratifikačné rozhodnutie ako prvú časť. Má niekto niečo proti tomu? Dobre. Pán Austrevičius, máte pripomienku ako spravodajca? Nech sa páči, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dámy a páni. No naozaj, ja by som vám chcel požiadať o podporu pri tejto rozhodujúcej dohode návrhu odporúčania k návrhu rozhodnutia Rady o záveroch v mene Európskej únie o asociačnej dohode medzi Európskej únie a e, s Euratomom na jednej strane a e, Republikou Moldavsko na druhej strane. Myslím, že toto legislatívne odporúčanie môžeme podporiť a Chcel by som vás požiadať, aby ste to schválili. Ďakujem pekne. So, Dobre, takže pristúpime k legislatívnemu uzneseniu. Budeme hlasovať iba za proti, alebo zdržali sa, urobíme to hneď elektronicky. Elektronicky hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Asociačná dohoda s Moldavskom bola v pomere 44 hlasov za, 3 proti, nikto sa nezdržal. Prijatá. Gratulujem, pán spravodajca. A dúfam, kde sa môžeme tešiť na dobrú spoluprácu e, s Moldavskom. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu, kde sa vedenia ujme kolega Plenkovič.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 hacemos con la mano. Con la mano. A favor. Kto je za? Proti? Schválené. 25 odpadá, 26 odpadá, 27 odpadá, 28 odpadá, 29 odpadá, 30, 32 odpadá. A teraz máme 31. Kto je za? 33. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Tridsaťštyri, odsek 3. Hlasujeme, kto je za, proti, pad odpadá. Enmienda oral. Ústny pozmenujúci návrh časti 1. Hlasujeme, kto je za. Schváľu, schválený. Časť 2. Hlasujeme, kto je za. Proti. E, odpada. 35. Odpadá. Zamieta sa. Votamos, no? La parte 2. La parte 2. Čas 2. Votamos. Hlasujeme, otváram hlasovanie. Cerramos. Končím hlasovanie. Zamieta sa 29 proti, 26 za. Vale. 35 odpada, 65 odpada, kompromisný návrh číslo 3. Hlasujeme, kto je za. Schváľuje sa. A favor. Kto je za? Pardon, ospravedlňuje sa e, predsedajúci kompromis číslo 3. Hlasujeme, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 36 odpada, 37 odpada, 38 odpada. 45 odpada, ideme k odseku 5, 40, hlasujeme. Kto je za? Proti? Schválený. Teraz sme na 41, hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 42 za, proti, zamieta sa. A teraz ideme k 43, kto je za, proti, zamieta sa. Budeme hlasovať menovite. Hlasujeme. Está prueba. Hay que alzar las manos, porque si no me dicen... Prosím vás, zdvíhajte e, ruky, aby som dobre videl. 44. Hlasujeme, kto je za, proti, schváľuje sa. 46. Hlasujeme o časti 1, kto je za kto je proti? Schváľuje sa. Časť 2 hlasujeme, kto je za, kto je proti, odpadá. Ocek 8, 46, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Tak, pois votamos. Sí, votamos. Hlasujeme ďalej. Končím hlasovanie. Pasa. Takže schválený. 48. Hlasujeme, kto je za. Proti. 49 hlasujeme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 Vamos a la... Ideme k 51, kto je za, proti, schválený. 52, hlasujeme, kto je za, proti, prijatý. Ústny pozmenujúci návrh 1, hlasujeme za, proti, schválený. E, odsek 10, e, kompromis 4 za, proti, zdr- schválený. Odpada 53, 54, 55, 56, 57 a teraz budeme hlasovať o 58, kto je za, kto je proti, e, prijatý 59 za, proti, prijatý 60 za, proti, prijatý kompromis 5, kto je za, proti, prijatý. Odpada 61, 62, 63, 64. Hlasujeme o 66, kto je za, proti, prijatý. Kompromis 6. Hlasujeme, kto je za. Proti. Prijatý. Teraz 69. Všetky predchádzajúce odpadajú. Kto je za? Proti. Zamieta sa. 70. Najskôr hlasujeme o časti 1. Kto je za? proti, prijatý. Čas druhá, kto je za, proti, prijatá. 71, kto je za, proti, prijatý. 72 za, proti, Tenemos un... 72 e, sa zamieta a e, prihlásil sa o slovo kolega Austevič. Chairman, indeed, uh... Predseda, no skutočne by sa rád po, podporil pozmeňujúci návrh e, pána Predu a pani Makovej a budem hlasovať e, za bol kompromis schválený. Ďakujem pekne. El relator quiere votar a favor. Vale. Ahora vamos a votar. 73, ¿no? Sí. No? Vale, pues votamos. It's amendment 73. Tento pozmeňujúci návrh 73 za. Podľa 73. No. Hlasujeme o 73, kto je za, proti. Budeme hlasovať eh, elektronicky.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 Kompromis 8. Hlasujeme, kto je za. Proti. Schválený. 76. Odpadá. Llegamos a la... Hasta la 80. Hlasujeme o 80. Kto je za? 80, opakuje pán predsedajúci proti. Overíme si hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Cerramos. Končím hlasovanie. a hlasujeme schválený 81, kto je za, proti, schválený kompromisný návrh 7, kto je za, proti, od, zamieta sa a teraz budeme hlasovať o 90, kto je za, proti, schválený. 91, kto je za, proti, schválený. 97, kto je za, proti, zamieta sa 98, časť 1, Teda hlasujeme iba o časti 2, kto je za, proti. Hlasujeme o časti 2. Opäť, otváram opätovne hlasovanie o časti 2, kto je za, proti. Zamieta sa. 99, kto je za, proti Zamieta sa 4, kto je za, kto je proti. Zamieta sa 5, kto je za, kto je proti. Zamieta sa 6, hlasujeme, kto je za, kto je proti. Schválené, ideme k sedmičke, kto je za, kto je proti Zamieta sa. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Schválená. 9 za. Proti. Schválená. 10 za. Proti. Schválená. 11 za. Proti. Schválený. 12 za, proti, schválený. 13 za, proti, Skontrolujeme hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Ideme k 14. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 15 za. Proti? Zamieta sa. 40. Venga, hacemos... Overíme si elektronicky. Končím hlasovanie. Voten. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. 16. Kto je za? Proti? Zamieta sa. Overíme si 16 elektronicky. Šestnáctka. Končím hlasovanie. Schválená. Pozmenujúci návrh 17, kto je za, proti, schválený. Kompromis číslo 1, kto je za, proti, schválený. A teraz prejdeme k číslu 22. E, to je za, proti, zamieta sa. Číslo 23. Kto je za? Proti? Kto je za? Schválený. Prejdeme k 24. Kto je za? Proti? Zamieta sa. Jednotka z citácií, kto je za, kto je proti schválená. Čas 2. Kto je za, kto je proti? Schváľuje sa. Čas 3. Kto je za? Proti? Schválená. A teraz budeme hlasovať o stanovisku výboru INTA. Ocek 1. Hlasujeme, kto je za, proti, schválený. Inta 2 odpadá, lebo kompromis 8 bol prijatý. Trojka, kto je za, proti, schválený. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, Zamieta sa. Č- časť 6, pozmeňujúci návrh 6. Aha, 5 si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. 5 overujeme elektronicky, opakuje pán predseda. Inta 5. Chýbajú traja, štyria hlasujúci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh INTA 6. Hlasujeme za. Proti. Zamieta sa. INTA 7 za. Proti. Zamieta sa. Sedmičku si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. INTA 7 opakujem, overujeme elektronicky, hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Schválený. INTA 6 hlasujeme. In, INTA 6 overujeme hlasovanie elektronicky. prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh INTA 8, kto je za, proti, prijatý. INTA 9 za, proti, prijatý. INTA 10 za, proti, prijatý. A teraz um, menovité hlasovanie takto pozmenenej správy. Hlasujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa prijatá.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 Empezamos en un minuto, o dos minutos. Pokračujeme ďalej o dve minútky. Vamos a empezar. Vrátime sa o minútu k nášmu programu. Budeme tu mať gruzínsku pani ministerku spravodlivosti. Prosím vás ešte chvíľočku. E, začneme hneď, ako si posadáte. Nech sa páči. budeme mať výmenu názorov s pani Sulukiany, e, gruzinskou ministerkou spravodlivosti. E, je pre mňa veľkou cťou privítať e, pani ministerku medzi nami. Pani ministerka, E, tento výbor mal s vami pred rokom výmenu názorov a vy ste nás informovali o programe gruzínskej vlády, o reforme spravodlivosti, ako tento program sa vyvíja a najmä pokiaľ ide o, o problém beztrestnosti. Tento rok sme boli svedkami celej série udalostí v júni. EÚ a Gruzínsko podpísalo asociačnú dohodu, ktorá bola ratifikovaná vo vašom parlamente a bude sa prerokúvať v tomto parlamente. Zároveň došlo k harmonizácii vízovej e, politiky v zmysle e, rešpektovania ľudských práv. Pán Tomás Chamembar, e, ktorý je európsky pozorovateľ pre ľudské práva v Gruzínsku, vo svojom texte konštatuje, že Gruzínsko pokročilo v oblasti ľudských práv a navrhuje celú sériu odporúčaní. Sme presvedčení, že gruzinská vláda o tom rozhodne suverenným spôsobom. V minulých mesiacoch sme videli, ako e, začali stíhania predchádzajúcich e, vládnych činiteľov, vrátane ex-prezidenta Sakašviliho. E, pani ministerka, my dúfame, že vy budete konať veľmi efektívne, aby sa čím skôr ukázalo, či sú títo obvinení viny alebo nevinní. A my sme z nášho parlamentu z viacerých e, uhlov pohľadu sledovali politiku vo vašej krajine a rozhodli sme sa, že budeme našim priateľom dôverovať. A ja vás preto vítam v tomto výbore a dám vám 10 minút na to, aby ste nás poinformovali o vašom súdnom a e, systéme. Nech sa páči. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Ďakujem, pán predseda. Uh, vážení členovia parlamentu, je pre mňa cťou, že sa môžem vyjadriť pred výborom pre zahraničné veci Európskeho parlamentu dnes a je to pre mňa tiež uh, veľká príležitosť, aby som popísala, kde sa Gruzinsko nachádza, pokiaľ ide o jeho európske ambície. Približne pred rokom som pred vami stála vysvetľovala, ako Gruzinsko chce e, zrealizovať reformy, e, ktoré e, potrebuje na ceste do EU integrácie. A vtedy som bola veľmi povzbudená poznámkami pána Almara Broka a som veľmi rada, že teda akceptoval a že si ma budete môcť vypočuť dnes tu. pokiaľ ide teda o naše reformy týkajúce sa implementácie asociačnej dohody e, s e, akčným plánom pre liberalizáciu aj na tieho rámec, by som ešte chcela e, vysvetliť aj iné témy. Je to proces, ktorý pre nás privádza na viacerých úrovniach so sebou prínosy. Asociačná dohoda s Gruzinskom nám teda umožňuje Európskej únie rozširovať eh, svoj eh, teda rámec je platia jej eh, úpravy bez toho, aby skutočne sa rozširovala. Posilňuje sa tým efektívnejšie inštitúcie v Gruzínsku, zvyšuje stabilita v Gruzínsku, je príklad demokratickej stability v širšom regióne e, v okolí Gruzínska, e, kde je viacero problémov od, východnej Ukrajiny až po e, Sýriu. Reforma súdnictva, myslím, posilňuje demokraciu a stabilitu v Gruzínsku a posilňuje bezpečnosť a právo Gruzinsko e, poskytuje e, naozaj bránu e, pre vstup do EÚ v našom regióne. Gruzinský príklad je naozaj úspešný pre naše okolie. Chápame však, že musíme ďalej pokračovať v práci na našich právnych záväzkoch chceme byť v súlade s európskymi právami v oblasti spravodlivosti ľudských práv, e, právneho štátu, aby tu neboli žiadne pochybnosti o tom, e, či sa postupuje správne e, v, na našich súdoch. Aj keď podpis asociačnej dohody bol dôležitým krokom vpred, ktorý bol veľmi dôležitý na ceste ekonomickej asociácii, a pretaveniu Gruzínska k e, členskému štátu, ktorý nie je členským štátom. tým, že sa predbežne u, u, od 1. septembra 2014 uplatňuje asociačná dohoda, veľká časť e, európskych štandardov a politiku sa už stalo súčasťou nášho vnútorného politického e, priestoru. Chcem zdôrazniť, že z našej strany ratifikácia dohody nebola e, e, konečným cieľom, ale iba začiatok maratónu, ktorý povedie k funkčnej e, demokracii, inštitucionálnej demokracii v Gruzinsku. Efektívna implementácia dohody je kľúčovou a je dôležitá pre tento proces. Z našej strany sme vytvorili na to ten potrebný inštitucionálny rámec a to vláda zvýšila svoje mechanizmy vnútornej koordinácie a takisto vytvorila Národný akčný plán pre asociačnú dohodu a jej implementáciu na, a, a, a takisto aj trojročný akčný plán a, na a, teda dohodu o voľnom obchode. A, a, e, teda najvyššie miesta v Gruzinsku budú a, e, dohliadať osobne na a, aplikáciu tohto akčného plánu a EÚ a jej členské štáty by mali e, teraz podporiť e, toto naše úsilie e, finančne aj technicky. Začala som môj prejav tým, že som spomenula záväzky, ktoré splňame. Akčný plán o vizovej liberalizácii tam sme e, toho docelili veľa. Minulý rok som povedala, že implementujeme akčný plán včas. A dnes e, vám hrdo môžem ohlásiť, že Gruzinsko splnilo tie hlavné požiadavky prvej fázy akčného plánu a už e, začala naplňanie priory druhej fázy. Chceme plne implementovať tie príslušné benchmarky do roku 2015 a Rátame s vašou podporou, aby e, teda Gruzisko sa mohlo e, posunúť ďalej do druhej fázy e, tohto akčného plánu pre vízovú liberalizáciu čo najskôr tak aby sa postupne tu nastolil bezvízový režim, čo má veľmi dôležitú politickú dimenziu a vy to viete. Gruzinské pasy by sa tým stali atraktívnejšie aj pre e, teda obyvateľov z okupovaných oblastí. Rešpektovanie spoločných e, hodnôt a princípov, ku ktorej patrí demokracia, právny štát, transparentnosť a ľudské práva, to je veľmi dôležité na to, aby celý proces mohol pokračovať ďalej a preto by som chcela stručne spomenúť tie kľúčové reformy, ktoré prebehli v Gruzinsku. V prvom rade voľby. E, tým najdôležitejším úspechom týchto posledných troch volieb e, parlamentných, prezidentských aj e, teda samozprávy e, bolo, že sa nám podarilo roz, zlepšiť teda politický, politické fungovanie v krajine už tu nemáme prepojenie štátu a vládnocej politickej strany. To je ten hlavný úspech. Máme pracovnú skupinu pre, voľ, pre slobodné voľby a táto dospela práve k tomu výsledku, že teda jedna strana už nie je e, možná, nie je schopná mať nejaký zásadný vplyv na proces, ako prebiehajú voľby. Sme veľmi e, hrdí, že e, slobodné a voľné e, voľby sa stali v Gruzínsku už teraz štandardným postupom. Prednedávnom Rada Európy vyhlásila svoje hodnotenie k voľbám do E, samozprávy v Gruzínsku v roku 2013. Táto správa je veľmi pozitívna. Takže vedíme sa podľa týchto princípov transparentnosti a demokracie a ich posilňovania. E, takéto procesy sú e, naozaj prioritou pre radu. Sme teraz v tretej vlne reforiem súd, súdneho systému Eh, už som to minulý rok eh, vysvetlovala pred vami. Prvá vlna sa týkala depolitizácie Vysokej eh, rady pre spravodlivosť. Odstranili sme tak politikov z systému súdnictva, oslobodnili súdnictvo ako také od vonkajšieho vplyvu. Druhá vlna reforiem bola o vytvorení spravodlivého systému eh, hodnotenia eh, sudcov a tretia vlna je o vnútornej nezávislosti sudcov a eh, posilnenia ich postavenia v rámci súdnického systému. Hodnotenie tejto reformy je veľmi pozitívne Teraz e, by sme mali e, e, odporúčania Benátskej komisie k jednotlivým oblastiam začať implementovať. A teraz prístup k spravodlivosti bola ďalšia priorita, ktorú sme mali. Právna služba v decembri 2013 vypracovala sa, sa vytvorila, mala by byť nezávislá a mala byť naozaj garanciou pre verejných právnikov a je nezávislá od e, teda ministerstva. Je to teraz už nezávislá inštitúcia, e, ktorá sa zodpoveda parlamentu. E, reforma prokuratúry takisto prebehla, zabezpečuje nezávislosť prokuratúry, nezávislosť od politiky. Tieto, k týmto zmenám došlo v máji 2013 A e, teraz už nie je za najvyššie funkcie zodpovedné ministerstvo spravodlivosti, ale e, hlavný e, prokurátor. Takže ja ako ministerka už nemôžem mať vplyv na jednotlivé trestné prípady. Za to je zodpovedný hlavný prokurátor, ktorý postupuje podľa konkrétnych usmernení ktorých súčasťou je eh, samozrejme rešpektovanie ľudských práv. A veľmi veľa eh, rokov v Gruzicku eh, sme tu mali problémy. Ja som svojho, svojho času pracovala v Štrasburgu na súde pre ľudské práva a Mali sme teda veľmi často problémy s jednou oblasťou, ktorú sme teraz už e, vyriešili. V júni 2013 sme zaviedli zmeny, ktoré e, vlastne e, zlepšujú to, ako funguje strana obžalovaných a spolupráca teda s obhajcami My sme teda zmenili e, v roku 2013 náš systém, kedy e, teda e, prokurátor bol silnejší než, obhaj, než strana obhajcu. Teraz máme všetky strany rovnako silné. No, porota podporu. Toto je ďalšia vec, ktorou sa e, zaoberáme, pričom nám pomáhajú e, ďalšie štáty. E, zavedené v Gruzinsku to bolo počas predchádzajúcej vlády, no a my sme s tým nemali žiadne skúsenosti, okrem krátkej, krátkeho obdobia Gruzinskej nezávislej republiky v rokoch 1821, predtým než sme sa stali súčasťou Sovjetského zväzu alebo e, ako Ruska. No a budeme to ďalej rozširovať, ale musíme, aby tento systém e, bol kompatibilný so štandardami ICHR, čo bohužiaľ teraz tak nie je. Nuša. E, nejaká milosúdna dohoda momentálne to už nie je možné pre prokuratúru, bolo to možné od roku 2004, už ale dnes my sme prijali zásadné kroky, aby sme zaručili, tento, aby bol tento proces spravodlivý a dobrovoľný. My sme zaviedli e, systém protokolu, zapisujú sa zápisnice, tak aby tento proces bol transparentný. E, práva obeti, ich zaručenie v trestoprávnych konaniach. Viete, že to bolo jedno z hlavných priorít nášho ministerstva z môjho predchádzajúceho prejavu. No a predsa ten, týmto účelom moderné štandardy o právach, európske štandardy o právach obetí, ako aj ďalšie medzinárodné najlepšie postupy, boli zapracované do našich zákonov a práva no, a pozmeňujúce návrhy, ktoré v júli 2014 gruzinský parlament prijal, sú založené e, na smernici o právach obetí Európskej únie z roku 2012, čo znamená e, zohľadňovanie ICHR a pomoc obetiam podporujeme boj proti korupcii. Viete, že Gruzinsko je e, súčasťou otvoreného vládneho partnerstva od roku 2011, pokračuje vo svojich reformách, vysoký štandard transparentnosti i e governance a dobrej správy vo všeobecnosti. Gruzinsko v roku 2014 bolo zvolené za člena OGP riadiaceho výboru. Nože mechanizmus OGP bol zriadený, čo je národný koordinačný mechanizmus a patria sem všetky relevantné verejné agentúry a čo je najdôležitejšie organizácie občianskej spoločnosti. No a to je rámec, v rámci ktorého teraz pracujeme e, na slobode alebo zákone o slobodnom prístupe k informáciám, aj keď v roku 2013, od e, augusta 2013 je povinné zverejňovať alebo sprístupňovať štátne informácie, poskytovať ich elektronické podobe. A my potrebujeme, aby náš štát fungoval a aby štátne štruktúry fungovali transparentnejším spôsobom. No a preto pracujeme v samostatnom zákone o slobodnom prístupe k informáciám. Ochrana, ochrana whistleblowerov alebo informátorov je tiež dôležitým antikorupčným mechanizmom a treba to zosúľadiť s medzinárodnými štandardami. Ministerstvo spravodlivosti a Úrad pre verejnú službu sa tým zaoberajú. E, e, rovnako bolo v procese navrhovania a vybudovania zohľadnené e, prístupy občianskej spoločnosti, tak ako predseda pred pár chvíľami povedali, takže gruzínska národná stratégia pre ľudské práva a akčný plán na implementáciu parlament prijal v oktobri tohto roka a v júli tohto roka. Prvá sedemročná stratégia o národnej politike pre ľudské práva bola vypracovaná a nadrecen štátne agentúry, medzinárodné a mimovládne organizácie. Bolo to vypracované na základe odporúčaní Národnej inštitúcie, Národného centra pre ľudské práva, e, medzinárodnej mimovládnej organizácie a samozrejme aj v spolupráci e, s právnym poradcom e, Tomasom Hammerbergom. Antidiskriminačný zákon, a toto je jedna z našich top priorít, možno jedna z najbolestivejších reforiem. Zákon bol prijatý v máji tohto roku a vytvára ochranu pred diskrimináciou, ako sú rasové vyjadrenia, eh, rodová identita, sexuálna identita, eh, politické názory, manželský eh, stav a tak ďalej, tak vo verejnej ako aj súkromnej sfére, aby mali všetci rovnaké práva. Akákoľvek forma diskriminácie podľa tohto zákona, či priama, nepriama alebo viacnásobná, je zakázaná podľa zákona. No a na záver, vám poskytne štatistické informácie o stiažnostiach, ktoré boli predložené na Európskom súde pre ľudské práva jednotlivcami pod v rámci gruzinskej spravodlivosti za ostatných 5 rokov, aby ste si vytvorili vlastný úsudok o tom, akom rozsah narastol súdny systém v Gruzinsku, zatiaľ čo rovnaké číslo, približne 200, bolo v prvej polovici, v prvej polovici roku 2010, 2011 a 2012, tak minulý rok um, bolo sťažností iba 79 a prvú polovicu tohto roka sme ju uzavrali len s 50 stiažnosťami. jednotlivcov, ktorí sa obrátia na Štrasburský súd, pretože doma sa im nedostane spravodlivosti. nuše. Tieto čísla dokazujú, že demokracia a právny štát v Gruzinsku sú na dobrej ceste, pokračujú. Preto je ešte stále veľa vecí, ktoré treba zlepšiť, ale a opätovne ja sa zavezujem, že sa budem držať vašich rád a odporúčaní. A samozrejme, rada zodpoviem na všetky vaše otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani ministerka. Voy a empezar dando a teraz al señor Manikin. Paldies, priekšsēdētāji kungs, uh, cienījamā ministra skundze. Vážená pani ministerka, je pre mňa cťou, že vás môžem privítať tu v Európskom parlamente spolu s ostatnými kolegami nášho výboru. Chcel by som povedať, že naozaj aktuálne eh, sem prichádzajú dobrí hm, priatelia. Stretol som, stretol som sa s pani ministerkou v Tbilisi eh, počas našej zisťovacej eh, misie na začiatku septembra ako spravodajca v tejto krajine. A chcel som totiž vidieť, že čo sa naozaj deje v Gruzínsku. Chcel by som začať tým, že aktuálne Gruzínsko sa vydalo na cestu, e, ktorou sa vydala moja krajina Lotyšsko, keď sme v 95. E, podpísali asociačnú dohodu a e, pristúpili k EÚ v roku 2004. Gruzinsko robí všetko, čo je v jeho silách a zlepšuje sa naozaj veľmi rýchlo veľmi rýchlo zlepšuje svoj e, súdny systém. Napriek e, rôznym m, politickým názorom v e, Gruzínsku medzinárodní pozorovatelia e, poukazujú na postup e, v tejto oblasti. Tiež som počul o e, selektívnej spravodlivosti e, v Gruzínsku, ale nemôžeme takisto Gruzínsku ani odoprieť e, pokrok, ku ktorému tam došlo. Gruzínsko nie je krajinou, dámy a páni, ktorá by z nejakých len tak zo dňa na deň začala s integračným procesom. Nie, Gruzínsko je krajinou, ktorá E, iba pred šiestimi rokmi e, prežila e, vojnu. Teritorium tejto krajiny je stále ešte rozdelené a pre mňa ako spravodajca moju politickú skupinu SND Samozrejme je jasné, že teritoriálna integrita je kľúčovou a my budeme vás podporovať. Eh, z môjho pohľadu, keď hovoríme o eh, systéme súdnictva, je potrebné, aby sme Gruzinsko podporovali a nielen peknými slovami. Všetko, čo pani ministerka povedala, skutočne je výsledkom práce skupiny ľudí. Je to skutočnosť, že súdy v Gruzinsku sú nezávislé do najvyššej možnej miery v krajine, eh, kde vládne právny štát. A sociologické údaje eh, ukazujú, že napriek eh, rozlišným pohľadom ľudia dôverujú systému a ich dôvera rastie každý mesiac, každý rok. A my môžeme Gruzinsku iba gratulovať eh, k tomuto výsledku. Správa eh, pána Tomasa Hammerberga eh, tu by sme si mali brať na vedomie. Určite je veľmi nápomocná pre Gruzínsko. Už by som chcel dospieť k záveru. Ešte predtým však by som chcel povedať, že v Tbilisi som sa stretol e, s e, mnohými politikmi, e, vrátane opozičných. bývalého prezidenta Sakašviliho. A keď som sa ich spýtal, vy hovoríte, že aktuálny systém je nesprávny a vy ste proti nemu ako politici tak potom prečo Sakašvili nemohol ani len zareagovať na požiadavku, poskytnúť informáciu alebo uh, jednoducho vyjadriť sa mi. Ja som, mne sa, som, mne sa nikto nechcel rozprávať, nikto sa nechcel uh, uh, nechcel obhajiť svoju, svoj, svoj pohľad z strany a to hovorí naozaj veľa. To veľa vypovedá o situácii. Ďakujem vám, pani ministerka. Ďakujem, slovo má teraz pán Plenkovič. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, pani ministerka. Ďakujem vám za eh, objasnenie postupu, eh, ktorý Gruzínsko e, dosiahlo. E, chcel by som teraz e, prostrieť pozíciu EPP, aj keď teraz nie je spravodajca, veľmi nás tešia veľmi nás tešia tieto, tento posledný vývoj, ku ktorému došlo. Určite pomôže Gruzínsku na jeho ceste v prechode smerom k demokratickým reformám. ktoré vedú, ktoré ho približujú e, k Európskej únii a naozaj som veľmi rád, že mierovo prebehol dozdanie moci v roku 2012 a 2013. Keďže vy som ste pracovali na e, Európskom e, súde pre ľudské práva v Štrasburgu, chcel by som si vypočuť váš komentár k e, e, poslednému uzneseniu Rady Európy e, spred nedávna o fungovaní demokratických inštitúcií v Gruzínsku, kde napriek pokroku, ku ktorému došlo, sa jasne spomína, že celý proces je zatienený odsudením takmer celého vedenia bývalých vysokých úradníkov aj vedúcich politickej skupiny, čo teda je spojené s predpokladmi, že e, teda právo sa tam ohýba, je, e, e, spravodlivosť v Gruzinsku je selektívna. Nede teraz iba o bývalého prezidenta Sakašviliho, ale aj iných bývalých politických lídrov v Gruzinsku. Pre nás je kľúčové pochopiť inkluzívnosť reformného procesu, aby sme zabezpečili, že reformy, ktoré príjmate, a tu beriem na vedomie správu pána Hammerberga, osobitného poradcu pre ľudské práva, že politický proces je plynulý. Dnešná eh, eh, strana, ktorá je pri vláde, môže byť zajtra opozíciou. Ja to poznám eh, z našho vlastného príkladu. V každej krajine si toto vyžaduje veľmi veľa úprimného úsilia, takže zaujímali by ma vaše komentáre práve k tejto otázke okrem teda implementácie súdneho systému, reformy súdneho systému. Ďakujem a teraz slovo pán Žurek. Ďakujem bardzo. Ďakujem, vážený pán predseda. Znanie dla e, tej e, histórii Gruzji. Chcel by som vyjadriť moje uznanie za posledných e, e, 25 rokov Gruzinsko e, vytvorilo svoj štát Mnohí z nás vedia, aký ťažký tento proces je, aké ťažké je vytvoriť e, štát. Gruzinsko má ešte dotočne ten problém, že pôvodne to nebol štát, bola to iba Sovietská republika. Úspešné vytvorenie štátu a vybudovanie demokracie E, si vyžaduje minimálne konsenzus e, e, v spoločnosti. A teda nás znepokojujú kroky voči bývalej vládnúcej strane a jej politikom, ku ktorým dochádza v Gruzínsku. To sa tu už spomenulo. V postsovietskom svete E, demokratická moc e, sa môže najlepšie tak odlišiť od e, nedemokratickej, keď pozorujeme, ako sa moc odovzdáva medzi oboma stranami. Konfiškácia majetku s týmto spojená nie je odôvodnená, ide naozaj len o represie. Ide iba o vzťahy medzi Gruzinskom a vonkajším svetom alebo EÚ. My samozrejme podporujeme eh, budovanie demokratického štátu v Gruzínsku, ale Gruzínsko potrebuje tiež silný spoločenský konsenzus. Takéto politické akcie, ako som ich spomenul práve, preto škodia tomuto procesu a eh, gruzinskej veci. Pán Andrevičius. Thank you, Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka, ďakujem za to, že ste prišli a porozprávať teda nášmu výboru o pokroku v Gruzínsku, pokiaľ ide o právny štát a jeho budovanie. Som veľmi rád, že práve e, tá zodpovedná osoba k nám prišla, aby sme si vymieniali e, názory úprimne a otvorene. Zaujímala ma preto implementácia reforiem, e, za ktoré ste zodpovedná. Keď e, si čítam e, hodnotenia o nezávislosti e, sudcov a reforme súdnictva, zamýšľam sa nad tým, ako to vyzerá s novou generáciou sudcov a právnikov, ktorí sú dôležitým prvkom takýchto nových znakov zmeny v Gruzínsku. Do akej miery súd, systém súdnictva je e, e, zaplnený týmito novými kompetenciami, napríklad sudcami, ktorí vyštudovali na západných univerzitách a vrátili sa domov do Gruzínska, aby e, slúžili dobrú v ich krajine. Reformy sú o ich implementácii a implementácia je o rozpočte. Ako by ste e, sa vyjadrili k tým e, rozpočtovým linkám, ktoré sú spojené s e, reformami súdnictva, keďže aj ich čas teda pochádza z podpory EÚ. Sú to postačujúce zdroje? Po, pokračuje táto podpora? A do akej miery naplňa potreby Gruzínska? Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Grigule. Godājumā Dobrý deň, pani ministerka. Vážená pani veľvyslankyňa, je skutočne pre mňa veľkou radosťou, že vás môžem privítať v priestoroch Európskeho parlamentu, pretože pre mňa ako poslankyňu parlamentu z Lotyšska je veľmi pochopiteľné, čím, si teraz, čím teraz prechádzate. Už veľmi dlho, alebo dlho sme žili v rovnakej krajine. Lotyšsko je teraz členom EÚ a Gruzínsko sa obracia smerom k EÚ. A pre mňa Európsky parlament musí poskytnúť maximálnu podporu s konzultáciami v prípade potrebná. No súčasne treba pochopiť, že sme žili v Sovietskom zveze, zväze, tak naša celá štruktúra bola no, nemôžeme žiadať od vašej krajiny, aby bola na rovnakej úrovni, ako sú staré demokracie, pretože to sa nestane za noc. Je to veľmi dlhá a náročná cesta. Lotyšsko veľmi pozorne sledovalo parlamentné voľby pred pár rokmi v Gruzinsku veľmi sme sa obávali výsledkov, ale potom sme videli, že e, voľby boli skutočne veľmi demokratické, veľmi dobre zorganizované, takže sme si istí, že sa vám podarí presadiť reformy, že ide správnym smerom, no a naša zodpovednosť EÚ je poskytnúť pomoc v prípade potreby. Takže ešte raz Ďakujem za to, že ste prišli, za to, že ste nás oboznámili so situáciou a myslím, že e, nás môžete vidieť spojencov a priateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka. My tiež si vážime vašu účasť a pravidelné návštevy na výbore. Samozrejme, ako mnohí z našich kolegov už povedali, ja som tiež z krajiny, z východnej Európy, z Maďarska, kde chápeme eh, problémy spojené s politickou, ekonomickou, sociálnou transformáciou. Tieto súčasné transformácie nie sú jednoduché, hlavne v regiónoch, ktorí postihujú oveľa väčšie konflikty, ako sme za, zažili my. My vítame prístup Gruzínska k Európskej únie, únii a udržovanie všetkých hodnôt, ktoré propagujeme aj v našej krajine a niekedy s tým máme sami problémy. No, jediná otázka, ja by som chcel teda e, zatekovať vám a vašej vláde za veľmi úspešnú politickú transformáciu, čo v regióne prakticky nemá obdobu. Parlamentné voľby a Eh, zmena vlády, ústavné zmeny. To všetko je veľmi komplikované v každej krajine, ktorá prechádza transformáciou hlavne. Čiže ďakujeme vám za to a blahoželáme. Ale chcel by som poukázať na jeden aspekt, s ktorým sa trápia všetky krajiny transformácií. Eh, chápeme vaše snahy v oblasti boja proti korupcii a znižovania úrovne korupcie. Je to eh, problém všade vo východnej Európe. Avšak radi by sme videli, a to je otázka, či máte ešte nejaké plány e, na vykonanie programu proti korupcii na vysokej úrovni, pretože naša spoločnosť vníma, že práve takáto korupcia narúša podporu parlamentnej demokracie a nie tá korupcia na nízkej úrovni. Čiže máte nejaké plány na komplexný program boja proti korupcii na tých najvyšších miestach. Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel položiť jednu otázku, pani ministerke. Najskôr chcem povedať, že pre nás je Gruzinsko veľmi dôležitou oblasťou, je to v susedstve EÚ a z hľadiska energetického je susednou krajinou Turecka, Ruska a to je dôležité aj z hľadiska prístupu k energetickým zdrojom Kaspického mora. E, ale neznepokojujú vás prostredie v najbližších zónach, je to tam dosť explozívne. E, Gruzinsko musí v, vo veľmi zložitej situácii udržiavať rovnováhu. Ide e, reforma systému spravodlivosti týmto systémom. Čo robíte, aby ste túto nevyhnutnú rovnováhu udržali? A ďalší posledný vystupujúci pani Piri. Thank you. Uh, Ďakujem pekne, pani ministerka, za to, že ste prišli do nášho výboru. Dovolte mi upozorniť na jednu z vecí, ktorú ste povedali vy. A myslím, že, preto myslím, že Gruzinsko uh, dosiahlo dôležitý bod s prvými uh, slobodnými demokratickými voľbami. Myslím, že v tomto regióne je to jedinečné a to už nikto nemôže zmeniť a to si občania budú navždy pamätať. Všetci vieme, že aj minulá vláda prijala mnohé reformy, ale nie vždy v sektoroch, za, ktoré, za ktorý zodpovedáte vy. Myslím, že v sektore spravodlivosti a reforma bývalej vlády nebola kompletná, čiže čaká na vás ešte veľa práce. Ja by som chcela počuť od vás, čo myslíte, ako sa dajú tieto reformy robiť udržateľne, a to tiež nie len jednoducho väčšinou v parlamente, ale angažovaním občianskej spoločnosti a snahami o spojenie pozitívnych demokratických síl, ktoré sú v opozícii. Takže toľko moja otázka. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani ministerka, teraz je E, rád na vás. E, prosíme vás, aby ste rešpektovali 10-minútový e, čas. Ďakujem pekne. Len kvôli tlmočeniu v niektorých prípadoch prejdem späť do francúzštiny. Hovorilo sa o selektívnej spravodlivosti, to je slovo, ktoré sa veľmi často všade používa. V Gruzínsku, v Gruzínsku, USA, v Bruseli. No a toto slovo vždy o tomto vždy hovoria spojenci Gruzínska. No pre mňa to má osobitný význam. Znamená to, že nás pozorne sledujete a že naši spojenci a priatelia majú záujem o tom, o to, ako sa situácia v Gruzinsku vyvíja. Majú záujem o pomoc Gruzinsku, Gruzinsku bez na vládu, no a sú to ľudia, ktorých zaujímajú reformy, ktoré naše ministerstvo už dva roky príjma. Avšak čo je nové, je, že časom títo spojenci Gruzinska pochopili, že za prípadmi, ktoré sú na gruzinských súdoch proti vysokým predstaviteľom Gruzinska, vrátane bývalého prezidenta, sú fakty. Na začiatku aj toto bolo zdrojom pochybnosti. Dnes nikto nedokáže povedať, že v týchto trestných prípadoch nie sú, za nimi nie sú fakty. Sú tu fakty, ktoré sú v každom prípade veľmi znepokojujúce. Príklad bývalého prezidenta Gruzínska, len veľmi stručne, vám opíšem obvinenie bývalý, teda prezi, prípad bývalého predsedu prezidenta Sakašviliho je o zrušení televíznej stanice násilné potlačenie, mierové demonstrácie 7. novembra a fyzické napadnutie člena parlamentu pána Zagašviliho. No a to sú tie najvážnejšie obvinenia proti bývalému prezidentovi Gruzinska. On sám pred dvoma dňami na Facebooku, ktorý ho nevyužíva, priznal, že on a jeho vláda nedokázali zaručiť nezávislosť súdnictva v Gruzínsku a toto priznanie je pre mňa veľkým uvoľnením. Prečo? Pretože občania Gruzínska potrebujú uznanie, potrebujú počuť od bývalých vysokých predstaviteľov, že spravili chyby, objavili sa chyby, no a ja myslím, že takéto uznanie, priznanie a niekedy možno aj žiadosť o odpustenie nám pomôže, nám môže pomôcť zmieriť rôzne časti spoločnosti. Na jednej strany obete, a máme ich viac ako 20 tisíc, ktoré eh, dali podania, stiažujú sa na prokuratúru eh, kvôli mučenia, mučeniu, nespravodlivým súdom, politickým súdom bývalej vlády v súdoch. Čiže existujú reálne obete. No a je, niekto hovoril v mojej minulosti histórii, áno, mám takú históriu, ako mám. Chodila som vo Francúzsku do školy, pracoval som pre súd pre ľudské práva a viem, že spravodlivosť je o právach, o kvalite práv a tiež o právach obetí. Dnes nikto nemôže povedať, že v tých kriminálnych prípadoch, o ktorých sa tak často hovorí, že za nimi nie sú skutočné fakty, nikto nemôže popierať, že ministerstvo spravodlivosti a ja vyvíjame maximálne úsilie, aby sme reformovali systém súdnictva eh, tak, eh, aby všetci obžalovaní vrátane pána Sakašuliho, eh, mali spravodlivý súd. Avšak my nemôžeme obetiam predstaviteľom spravodlivosti povedať, že spravodlivosti nebude či nie zadosť a že treba zabudnúť na to, čo sa stalo. Ja ako ministerka spravodlivosti to nemôžem povedať. Obete majú právo poznať pravdu. Matky deti, ktoré boli zabité a prišli o život eh, v uliciach počas krízy, tie žiadajú spravodlivosť. Vrátanie incidentu na chtu, keď eh, sa cingovalo zabitie, aby sa ukázalo, že vláda bojuje proti trestnej činnosti. Tieto prípady skutočne existujú. Ja chápem tieto otázky a niekedy odporúčania ako vec, ktorá súvisí s vnímaním. Vnímanie zohľadňovať. No a preto ja chcem posilniť úlohu sudcov a treba zdôrazniť, že sudcovia sú osobitnou zložkou. Noci od nikoho nezávisia, vrátane mňa v exekutíve, No a reformy ministerstva spravodlivosti boli o legislatívnych reformách systému tak, aby každý obžalovaný mal právo na obhajobu a bol, mal rovnaké práva pred prokurátorom. Samozrejme, naše reformy spravodlivosti, systém spravodlivosti, súdnictvo má nedostatky, k tomu ešte prejdem neskôr, ale aj keď naše reformy boli úspešné v tom, že dnes gruzínsky sudca vrátane v prípadov, v prípadoch vysokých predstaviteľov si môže dovoliť pochybnosti a to je minimálne pre mňa revolučná zmena. V minulosti by si žiadny sudca nedovolil pochybovať v prípade veľmi citlivých prípadoch. Dnes sú tieto pochybnosti možné a dnes princíp pochybnosti v prospech eh, žalovaných vďaka reformám, ktoré sa nám podarilo prijať. Takže vytvorenie systému, ktoré umožňuje všetkým obžalovaným vrátane bývalého prezidenta spravodlivý súdny proces. To je moja jediná metóda bojovať proti zlému vnímaniu. To je podľa mňa jediná metóda, ako ukázať aj vám, vážení poslanci, že spravodlivosť súdnictvo v Gruzinsku je dôveryhodné, že sa dá dôverovať aj gruzinským sudcom. Samozrejme, dostala som otázku o riešení. Ja, ja som pre túto organizáciu pracovala a 10 rokov a mohla som pracovať až do 65 ale v roku 2010 eh, som rezignovala a eh, vrátila som sa do Gruzínska vstúpila do liberálnej politickej strany, aby som bojovala proti vláde. Kvôli čomu? Kvôli porušeniam ľudských práv, ľudských práv. Toto uznesenie pre mi ukazuje jednu vec, že opozícia, gruzínska opozícia, narušila dôveru, ktorú členové pase môžeme mať voči svojim spravodajcom a boli úspešní. Toto nie sú bez správy pre pase. Gruzínska opozícia veľmi dopracovala na to, aby nerušila dôveru, či v pravicom pase. Toto pre mňa nie je dobre, pretože mňa skutočne zaujíma, ako túto organizáciu vnímajú v Gruzínsku. Rovnako si pamätáme na rovnaké metódy, ktoré používala súčasná opozícia, ktorá bola pri moci v roku 2003 až 2012, keď boli kritizovaní Európou, že ich nazývali ruskí agenti. To bol prípad pána Hammerberga, ktorý kritizoval vládu za porušovanie ľudských práv, tak vláda ho nazvala ruským agentom. To bola ich metóda. Všetci, kto kritizovali vládu, boli ruskí špioni. Pre nás je to úplne iné. Každá kritika, odporúčania rada, ktorá tu zaznie, je pre nás veľmi cenná, aby sme ju pozorne vypočuli, čiže je to úplne nový druh vlády. A čo sa týka konfiškácií majetku, Dovolte mi povedať vám, vlastne zavádza informácie, ktoré ste dostali, nie sú správne. Nekonfiškovali sme majetok, neexistuje to. Nie je tu rozdelenie o konfiškácii majetkov. Avšak je rozhodnutie z augusta 2013 súdne rozhodnutie, ktoré by som vôbec nechcela kritizovať, keď eh, gruzinský sudca rozhodol o zmrazení majetku. Každý právnik v miestnosti so mnou bude súhlasiť, že konfiškácia nesúvisí so zmrazením majetku. To znamená, že rodina Sákašviliho nemôže majetok predať. Ja mám zoznam majetku, ktorý vám môžeme dať k dispozícii v prípade záujmu. Bez problému, ale toto sú toto je majetok, ktorý Saakašvili nadobudol od roku 2009. Prečo? Pretože trestný prípad a proces proti nemu je o nedostatku roku 2009-2011 všetky majetky, ktoré mal, aktíva, ktoré nadobudol pred rokom 2009, tých sa nikto nedotkol. Takže, čo sa týka používania slov, musíme byť opatrnejší, pretože z právneho hľadiska konfiškácia má úplne iný význam a informácie, ktoré ste dostali, nie sú správne. už dostal som pokyn, aby som skončila, takže budem skončiť po francúzsky. Hovorila som trochu o tých informáciách, ktoré vy tu dostávate a ktoré občas môžu byť trošku mylné, ktoré tu dostávate o, od bývalej vlády. Samozrejme, že treba e, dostávať informácie zo všetkých zdrojov, aby ste boli dobre informovaní a mohli prijímať rozhodnutia, ale musíte byť veľmi pozorní aj E, k tomu, aké informácie dostávate. Gruzinská vláda e, trochu znepokojene sleduje, ako e, tieto informácie, e, ktoré dostávate, sú e, in, organizované. Bola som v USA e, na oficiálnej návšteve, kde som hovorila o tejto reforme a e, hovorili sme o spoločných projektoch v oblasti spravodlivosti a tam som videla, že bývalá vláda e, gruzinska, ktorá je v súčasnosti v opozícii, vytvára paralelné štruktúry štátne. Oni vytvárajú paralelné ambasády, ktoré e, nazývajú think tanks a následne cestujú do rozličných e, úradov a Eh, upozorňujú na to, že Gruzinsko sa vydalo nesprávnou cestou. Gruzinsko eh, nejde, eh, nie je na zlej ceste, my sme na dobrej ceste. A to, čo my z vašej strany absolútne potrebujeme, to je permanentná podpora, permanentná pozornosť, ktorú venujete našim činom, našim reformám a vaše rady rady. To je niečo, čo naozaj e, privítame a to je zároveň niečo, čo si vysoko ceníme a ja si to vysoko cením, pretože v mojej práci takéto rady ako pána Amambera, ktorý je spravodajcom, alebo aj rady e, komisára, ktoré mi dal, boli naozaj veľmi cenné a pomohli nám ísť správnou cestou. Ešte raz sa chcem všetkým poďakovať e, za to, že ste ma počúvali, za vašu pozornosť. Samozrejme, nemohla som vám poskytnúť všetky informácie, ktoré som chcela, pretože vaše otázky boli veľmi presné, veľmi zaujímavé. Dúfam však, že pri iných príležitostiach alebo možno v inej forme vám bude môcť e, poskytnúť všetky potrebné informácie o reforme a konštrukcii štátu, e, na ktorej sa zúčastňujem spolu s ostatnými členmi vlády. Máme jediný cieľ. Žiadny iný cieľ nemáme. My nechceme zostať príliš dlho pri moci, aby sme vlastne poukázali na to, že demokracia e, vládne vtedy, keď je právo na zmenu. Možno v roku 2016 nastúpi opozícia. My teraz budujeme štát e, s takými inštitúciami, ktoré by mali fungovať. A ja už by som nikdy nechcela, aby gruzínsky štát závisel od osobnosti. To nie je demokracia, takže my pracujeme na vybudovanie inštitucionálnej demokracie a ja a moja vláda e, počítame s vašou podporou. Ďakujem. Eh. Veľmi pekne ďakujeme, pani ministerka. Ja som jedným z tých, ktorí sú presvedčení o tom, že vzťahy so susednými krajinami aj s Ruskom musia byť kompatibilné so vzťahmi s Európskou úniou. E, ja vás podporujem a vyzývam vás, aby ste pokračovali v týchto reformách, lebo e, stabilné Gruzinsko bude veľmi dôležité aj pre Európsku úniu a dovidenia niekedy v našom parlamente. O minútu budeme pokračovať v našej rozprave. Le voy a dar la palabra ahora si quieren... A teraz dám slovo pánovi Maminkinsovi. Paldies, godātais priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi. <clears throat> Vážení kolegovia, chcem vám do pozornosti dať návrh správy o e, pripravenosti Gruzínska e, v kontekste asociačnej dohody medzi EÚ a Gruzínskom. <clears throat> Bol som na zisťovacej misii 9. E, septembra v Gruzínsku. Mal som príštosť stretnúť sa prakticky so všetkými vo vláde, v opozícii od prezidenta, premiéra, ministra pre zahraničné otázky, spravodlivosť, až po teda mimovládne organizácie zástupcov sexuálnych menšín, eh, náboženských organizácií, eh, ortodoxnej eh, církvy, ktorá, ako viete, má veľký vplyv na veľa toho, čo sa deje v Gruzínsku. V Gruzínsku. Tiež som mal príležitosť eh, pozrieť si nelegálne hranice v Južnom Osecku, eh, nie je možné fyzicky prekročiť túto hranicu, eh, čo znemožňuje napríklad už aj dôchodcom vyzihnúť si svoje dôchodky. A ja by som chcel zdôrazniť, že z môjho pohľadu liberalizácia e, vízového režimu s Gruzínskom v budúcnosti aspoň do určitej miery pomôže vyriešiť e, otázku teritoriálnej integrity. Pretože tí, ktorí bývajú v Abcházsku a v Južnom Osecku, by takto získali príležitosť Eh, vrátiť sa opäť k svojim starým gruzinským pasom a tým by sa prispelo k integrácii eh, Gruzínska. Chcel by som poďakovať tieňovým spravodajcom, s ktorými som sa už stretol a takisto aj eh, tým, ktorými sa stretnem v budúcich dňoch a teším sa na vaše dnešné kritické pripomienky. Senior Plenkovič. Pán Plenkovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, eh, pán spravodajca. Veľmi si eh, vážim to, že ste eh, v takto krátkom čase, kedy ste vo vašej funkcii a vykonávate svoj mandát, si urobili čas, aby ste navštívili osobne krajinu a urobili si prehľadu situácií a to sa naozaj odrážalo vo vašom komentári po tom, čo sa vyjadrila pani ministerka Cup Púliany. Nebudem teraz opakovať e, pozíciu našej skupiny. Keďže tu nie je teraz prítomný pán Štetina, chcem len povedať, že veľmi podporujeme ratifikáciu dohody a chceme sa e, súhlas Európskeho parlamentu e, s za túto dohodu. Bude naozaj pre Gruzinsko užitočné priniesť do krajiny európske štandardy ktorá eh, krajina táto teraz prechádza veľmi špecifickým obdobím eh, prechodu. To by nemalo byť zatienené tým, čo sa deje momentálne na Ukrajine a v Moldavsku. Všetci by sme mali vnímať do eh, krajiny z podobného pohľadu. V mojej krajine takisto zároveň prebiehla, prebiehol podpis všetkých troch dohôd v rámci jedného balíčka. a je dôležité, aby to prebiehlo e, politicky hladko. Keď e, diskutujeme o e, celkovom hodnotení, obzvlášť teda pokiaľ ide o reformy súdnictva, mali by sme tiež realisticky vnímať aj to, čo sa odrazí v našom uznesení teda pokiaľ ide o naše nedávne uznesenie o fungovaní e, e, súdnictva a o tom, čo sa odrazilo v správe z Rady Európy. V texte by sme mali naozaj zdôrazniť e, prvky, kde nástroje vlády by sa nemali využívať tak, aby to škodilo opozícii v krajine čo by e, nepodporovalo stabilný demokratický vývoj v Gruzínsku. A v tejto súvislosti by sme mali veľmi opatrne zvažovať neskôr e, v rámci postupu pozmeňovacích návrhov navrhnúť e, posilnenie justičného systému a vyhýbanie sa zastrašovaniu opozície pomocou súdnictva, tak aby v Gruzinsku proces prebiehal naozaj silne pevne spomenuli to mnohí z nás. Toto je pre nás všetkých veľmi dôležité. Chceme tu mať silnú európsku perspektívu pre Gruzinsko, ale takisto chceme, aby tam solidne, pevne fungovala demokracia. Toto sú teda naše ciele. Ďakujem pekne. A teraz pani Grigule, nech sa páči. Dámy a páni, Musím povedať, že z nášho pohľadu toto je veľmi dobrý návrh, veľmi objektívny, veľmi objektívne hodnotenie situácie. Je dobré, že spravodajca už navštívil krajinu, stretol sa s politikmi e, zo širokého e, politického spektra a aj mimovládnymi organizáciami. Ako nováčik v Európskom parlamente by som chcela pánovi e, Mamikincovi zaželať, aby tak úspešne ukončil svoju prácu na správe, ako sme e, to pred hodinou videli v prípade asociačnej dohody s Moldavskom. Ďakujem. Pán Misrix. Uh, Ďakujem. V prvom rade by som chcel tiež zablahoželať spravodajcovi k e, tej dobrej práci, ktorú odviedol na e, tomto návrhu správy. Je to veľmi hĺbková správa a veľmi rýchlo ste ju vypracovali. Vo všeobecnosti e, súhlasíme s e, väčšinou toho, čo sa tam e, spomína. Chceme pár pozmacích návrhov predsa len predostrieť, ale netýkajú sa teda toho srdca správy. A chceli by sme zdôrazniť to, že s touto dohodou by sme mali zabezpečiť a teraz s členstvom Gruzinstva vo VTO, že Gruzinsko Gruzinsko sa nezhoršia jeho ekonomické vzťahy v regiónu. Mali by sme podporovať Gruzinsko, aby si zachovalo aj v regióne svoje prepojenia, svoje vzťahy. To je dôležité aj e, ekonomicky, aj politicky. Čo nám trochu chýba v správe je e, odkaz na ženevské rozhovory skôr či neskôr rozhovory s Ruskom by mali na e, úrovni medzinárodného práva, nielen diplomácie, priniesť určité ovocie a dávalo by podľa nás zmysel, keby sme potom volali. A potom ešte e, investície v oblasti energetickej politiky e, v južnej časti Gruzinska, vodná elekt- vodné elektrárne, E, podľa našich informácií tam nie sú úplne na úrovni štandardov EÚ. Chceli by sme vašu pozornosť upriamiť na toto, že toto môže byť niečo, kde by sme radi e, e, vyžadovali úplný súlad s úpravami EÚ predtým, než sa toto dielo spustí, ale inak sme spokojní s návrhom tejto správy. Ďakujem.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 to Un... Bože, lehota na prostredne pozmeňovací návrhov je 22. október. A teda ďakujem tým spravodajcom a budeme spolu ešte e, diskutovať o tejto otázke. Máme ešte dve minúty na to, aby sme zmenili predsedníctvo a privítali tureckého ministra zahraničných vecí. Ďakujem za pozornosť a za vašu toleranciu pri hlasovaní. Ďakujem.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 Je pre mňa cťou, že môžem prevzať úlohu predsedu v priebehu našich ďalších prác na výbore a medzi nami privítať oficiálne tureckého ministra pre e, európske záležitosti, pána Volkana Boskýra. Mnohí z nás e, poslancov ho už veľmi dobre poznáme z jeho predchádzajúcej diplomatickej kariéry alebo aj jeho funkcie e, člena e, parlamentu a teda parlamentnej delegácie medzi EÚ a Tureckom. Pán Boskir bol tiež stálym zástupcom Turecka v Európskej únii a generálnym tajomníkom pre európske e, otázky na ministerstvo zahraničných vecí Turecka. E, prichádza k nám po e, záverečnom stretnutí s aktuálnym komisárom zodpovedným za rozširovanie, pánom Štefanom Fülem, po poslednej správe o rozširovaní, ktorá bola zverejnená v oktobri, v oktobri a bude s nami diskutovať o prístupových rokovaniach Turecka a reformnom procese. Kooperácia medzi EÚ a Tureckom e, môže postupovať iba na základe e, vzájomných e, prínosov. Moja krajina, Chorvátsko, je už teraz členom EÚ a vaša krajina otvorili negociačný proces 3. oktobra roku 2005 v Luxembursku. Vidíme, že dynamika a vývoj tohto procesu je komplexnejšia a náročnejšia pre všetky strany. E, teda pre teda vašu stranu. E, mnoho aspektov je tam jedinečných, od, teda popísania asociačnej dohody s Ankarou. Čo bude dôležité dnes je, aby ste nám porozprávali o e, vašom postupe reforiem v oblasti základných slobod a justície a tiež by nás zaujímali vaše vysvetlenia zosúľadovania tureckej e, zahraničnej politiky s zahraničnou politikou EÚ, čo je tiež jeden z dôležitých aspektov, keďže e, vaše susedstvo je veľmi, veľmi e, zložité. Každá krajina má možno veľa vízia vo svojom susedstve, ale vaša teda obzvlášť. Takže by nás zaujímali vaše komentáre k situácii v Iraku, v Sýrii, aj pokiaľ ide o boj proti uh, ISIS a uh, pokiaľ ide o kurdskú situáciu na hraniciach. Takže, pán minister, chcel by som vám teraz odovzdať slovo na približne 10 až 15 minút a potom e, vyslal by som pánov poslancov, aby signalizovali ich záujem vystúpiť neskôr v diskusii. Ďakujem, vážení členovia výboru pre zahraničné e, záležitosti. Je pre mňa veľkou cťou, že tu dnes môžem byť. Vidím e, tu medzi vami veľa e, známych tvári z minulosti, priateľov, ale aj nových členov tohto výboru. myslím, že vždy bolo príjemné pre každého vystúpiť pred vami. Ja som rád, že mám dnes tú príležitosť. Chcel by som hovoriť o tom, čo si Turecko myslí, aká je nová turecká stratégia voči EÚ. A nechcem, aby to bol monológ. Chcem, aby to bol dialog. Budú ma teraz zaujímať vaše otázky. Budem sa snažiť eh, čo najlepšie na ne odpovedať. V prvom rade v Turecku Máme novú éru, eh, kde turecký eh, prezident eh, bol zvolený ľuďmi poprvýkrát. Máme nového prezidenta, predsedu, novú vládu. A v rámci tohto kontextu teda hovoríme o novom Turecku. <clears throat> Vidíme tu nový prístup alebo znovu potvrdenie tých predchádzajúcich veľmi silným spôsobom, obzvlášť pokiaľ ide o Európsku úniu. Ja som bol menovaný za ministra pre európske záležitosti. A mám za sebou 40 rokov e, v diplomatických službách a e, veľmi veľa z toho som e, sa naozaj venoval len záležitostiam vzťahov z EÚ. a vytvorili sa aj nové e, štruktúry v EÚ, zároveň nový parlament, novú komisiu tu máme, niektoré, nové, niektoré tváre odišli, iné e, tu zostali, ďalší sú noví. Ale výsledkom je, že e, ste silnejšia a rozhodnejšie chcete zastávať svoje miesto v rozhodovacom procese v rámci EÚ. Máme novú komisiu, predsedu komisie, aj eh, eh, eh, predsedu rady. Takže obnovila, obnovil sa vedenie v Turecku a zároveň aj v EÚ. Toto by sme sa mali snažiť využiť v prospech oboch našich strán. Ja vám vysvetlím teraz, čo sme urobili v poslednom mesiaci. V prvom rade sme vypracovali novú stratégiu pre EÚ. Väčšina z vás e, si to už asi prečítala. O, no, to bude ústava pre naše vzťahy z e, EÚ. Je tam vízia, popis toho, ako chceme e, v týchto vzťahoch postupovať. robíme aj ďalšie kroky vpred. Jedným z nich e, je, e, že tu máme teda tri piliere. Prvou, prvým pilierom sú politické reformy. Turecko samozrejme dáva prvú prioritu politickým reformám. Tak tomu samozrejme už bolo, keď sme začali rokovania. Správa komisie hovorila, že Turecko dostatočne splňa politické kritéria Teraz e, je tu medzera medzi e, e, dostatočným splňaním a úplným splňaním. Tá bude teraz našou prioritou. Chceme ju odstrániť. Máme teda monitorovaciu skupinu, ktorá pozostáva zo štyroch ministrov pre vnútorné veci, zahraničné otázky, EU, otázky a spravodlivosť. A títo sa budú stretávať a spolupracovať na politických reformách príjmať ich, e, implementovať ich, budú spoločne e, jednoducho naplňať životom. V pondelok som navrhol, e, aby sa zmenila, zmenil názov tejto skupiny, ktorá existuje už do roku 2003 a nebude monitorovacia skupina pre reformy, ale akčná skupina pre reformy. Takže to symbolicky má tiež posilniť jej aktivitu. Chcem sa zaoberať tiež e, e, európskym aký e, v Turecku, jeho preberaním. Je to pre nás dôležitá téma a preto plánujeme dvojstupňový akčný plán. Pri každej kapitole sa tam bude spomínať, aké zákony, aké sekund, aká sekundárna legislatíva sa má prijať do polovice roku 2015 a v období medzi rokmi 2015 a 2019. Prvá časť je už hotová. Rada ministrov ju e, prijala. Dnes som o tom hovoril e, s európskym komisárom pre rozširovanie a ich príspevky bude mať e, koncom tohto mesiaca. Prvá časť potom e, zase e, sa zverejní v novembri a potom opäť to budeme zdieľať s komisiou koncom novembra. A pre tieto, tieto dôležité dva, okrem týchto dôležitých dvoch, dôležitých dvoch krokov E, vlastne e, sme tu mali obežník, ktorý hovoril o tom, že e, aj regionálna úroveň by mala konzultovať všetko, všetky nové regionálne úpravy a normy s ministerstvom pre európske záležitosti, aby sme zhodnotili, či je to v súlade s európskym aký komunitér alebo nie a či to splňa európske normy E, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. Tretím pilierom je komunikačná stratégia. A túto sme už pripravili a prijali e, na Rade ministrov dnes e, o 4. hodine na tlačovej konferencii predstavím Európsku stratégiu. Turecka tam má dve časti. V posledných približne troch rokoch fotogra- e, fotografie toho, na, kam sa pozeráme, boli možno trošku nesprávne, alebo keďže sme so sebou e, sa nerozprávali navzájom alebo si nevysvetľovali všetky skutočnosti, e, sa vytvorili všetky nesprávne koncepty. Preto chceme toto zmeniť, chceme vytvoriť naozaj správne fotografie, obrazy, E, ktoré by Európa mala teda o Turecku, alebo ich chceme napraviť, tak aby sme mali tu lepšie chápanie. Aj imidž Európskej únie e, v Turecku sa poškodil, určité nesprávne koncepty sa tu vytvorili, napríklad e, sa mnohí pýtajú, či potrebujú Európsku úniu, sme už dostatočne bohatá krajina, predsa mali by sme šetriť naše finančné prostriedky, nevynakladať ich eh, nesprávnym spôsobom, pretože sa tu naozaj vytvorili určité nesprávne koncepty. Táto stratégia eh, teda je o tom, aby sme tiež zlepšovali imidž Európskej únie v Turecku a, a takisto aj imidž Turecka v EÚ. Takže čo budeme robiť je, že chceme eh, využiť aj občianskú spoločnosť. Začiatkom 80. rokov sme mali menej než 20 mimovládnych organizácií, teraz ich máme 90 tisíc, viac než 90 tisíc a možno viac než 20 tisíc nadácií. Občianská spoločnosť je veľmi dôležitá v demokracii. Bez nej si neviem predstaviť, že by mohla byť nejaká demokracia zdravá alebo naozaj funkčná. Takže sme hrdí, že máme e, takýto vysoký počet e, mimovládnych organizácií. Tie sú našou súčasťou a budú nám napomáhať nielen pri vysvetľovaní e, Európskej únii, alebo e, Turecku, čo si e, jednotlivé strany myslia, ale budú e, napomocné aj pri tom politickom procese v rámci druhého piliera, ktorý som vám vysvetlil. Budú súčasťou rozhodovania, procesu rozhodovania. Druhý pilier samozrejme je veľmi dôležitý. Tiež tieto plány by mali pomôcť, aby teda nedošlo k nejakým e, šokom pri návrhoch e, zákonov. S takouto transparentnosťou teda budete vidieť, čo Turecko plánuje robiť od roku 2015 až do roku 2019. A samozrejme, toto použijeme aj na e, vytvorenie disciplíny pri príjmaní zákonov, príjmaní legislatívy. Ak tam nebude niečo napísané, budete mať príležitosť pýtať sa, prečo je nutná e, takáto legislatíva, prečo nebola zahrnutá do e, tohto plánu. Takže ja myslím, že by sme mali priniesť nejaký nový štýl. Ja som navštevoval zasadnutia tohto výboru alebo zasadnutia spoločného parlamentného zhromaždenia. Myslím, že musíme prísť novým štýlom eh, eh, eh, Snažíme sa vybudovať novú atmosféru, kde sa vzájomne môžeme pochopiť. Takže Možno na niektorých predchádzajúcich zasadnutiach tie neskončili pozitívnymi výsledkami alebo, alebo dokonca hm, vznikli nejaké škody. Ja sa budem snažiť, aby nový štýl sa stal realitou, aby sme profitovali zo stretnutí, aby nemali nejaký negatívny dopad. Takže Týmto by som ukončil teraz svoj prejav a môžeme pristúpiť k vašim otázkam na dialogu. Vidím, že tu je nový spravodajca, nová spravodajkňa, želám jej veľa úspechov, ste sa budeme stretávať a te, teším sa na našu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujem aj za dodržanie časového rámca na to, aby sme vytvorili nejaký systém, tak najskôr dostanú, najskôr dostanú slovo predseda a podpredseda delegácie EU, Európskeho parlamentu, proste aj s Tureckom, potom pani spravodajkyňa, pani Piri, pán pán Orden odišiel, ale pani Sebajos tu tiež je to je tiež spravodajkynia, takže ako prvý dostal slovo pán Kefalojanis, nech sa páči. Ja by som vás chcel v našom výbore privítať a ako chcel by som takisto vás privítať aj v mene delegácie s, e, s Tureckom a chcel by som povedať, že máme vynikajúce vzťahy s Tureckom. Turecko je jedným z hlavných partnerov Európskej únie a myslím si, že Európska únia je takisto e, jedným z hlavných alebo hlavným spojencom Európskej únie. A pokiaľ ide o vzťahy s Tureckom, tak tie nepokročili tak, ako by sme si boli želali. Dúfame však, že v priebehu budúceho obdobia vďaka spolupráci s našimi e, tureckými e, parlamentnými kolegami sa nám podarí e, pokročiť správnym smerom a že budeme stále rešpektovať všetky princípy aký e, je tu celá séria tém, ktoré musíme vyjasniť. Pokiaľ ide o Turecko, a ja mám pocit, že Turecko je krajinou, ktorá si vysoko hodnotí stabilitu v tejto oblasti, ale je potrebné, aby tu boli jasné pravidlá a vzťahy dobrého susedstva so všetkými krajinami v regióne. Takže by som vám chcel, pán minister, položiť jednu otázku. E, ako a vzhľadom na posledný vývoj situácie e, v oblasti e, Stredomoria a Blízkeho a Stredného východu, do akej miery je Turecko ochotné prijať dohody OSN, pokiaľ ide o e, právo na more a aký je postoj Turecka, pokiaľ ide o E, európske ekonomické exkluzívne oblasti a najmä aký, aké stanovisko chce zaujať voči Cypru. Ďakujem pekne, pán Kefalojanis, predseda delegácie a slovo dostane Hadži Georgiu. Nech sa páči. Pán minister, tu som. Aj ja vás vítam v našom výbore. Som pán Hadži Georgiu, e, poslanec e, cyperskej e, strany. Chcel by som povedať, že vy máte dosť mierny postoj k témam, ktoré sú spojené s Európskou úniou a to musím zdôrazniť. No a Chcel by som povedať, že súhlasím s niektorými vyhláseniami, ktoré ste v minulosti povedali. A teraz, pokiaľ ide o situáciu na Cypre, sú krajiny v rámci Európskej únie, ktoré sa skrývajú za tým, čo sa deje na Cypre, aby e, zabránili prístupu Turecka. Sú vyhlásenia typu prijatie Turecka je nemožné, ak sa nevyrieši cyperská otázka. To môže znieť veľmi pekne, ale znie to tak, že cyperský problém sa nikdy nevyrieši a že, Európsk- a že Turecko sa nikdy nestane členom Európskej únie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme prestali používať takéto argumenty. Avšak tiež je pravdou, a ja si myslím, že v tom prístupovom procese potrebujete skutočných spojencov a skutoční spojenci tých nájdete e, medzi zástupcami Cypra a Grécka a ešte zo pár niekoľko málo krajín. Takže musíte spolupracovať tak, aby ste dokázali spolu s nami brániť spoločné záujmy v tejto otázke. Vieme, že vy, ako aj mnohí ďalší iní europoslanci, a ďalší politici robia, vyvíjajú veľké úsilie preto, aby sme uzavreli negociačné kapitoly a aby sa nové otvárali, ale určite viete, z akých dôvodov sa neotvárajú nové kapitoly. E, negovať cyperský problém znamená negovať e, prítomnosť slona v sále a preto je dôležité túto situáciu riešiť pretože to, čo sa deje teraz, nie je v prospech nikoho. E, je to brzda v tomto celom procese a my veľmi dobre vieme, že aké všetky dôsledky s tým súvisia, takisto aj sú kontakty na prezidentskej úrovni na Cypre a preto je veľmi dôležité všetko, čo sa deje vo vašom regióne v súvislosti s Kurdami a útokmi islamského štátu. A ja by som sa chcel spýtať, či naďalej budete zaujímať rovnaké stanovisko. To znamená, že nezasiahnete proti útokom, proti a nebudete útočiť proti e, islamskému štátu, pretože vy trváte e, a stále trváte na tom, e, že musí skonco, skoncovať zasadovým režimom, alebo chcete zmeniť postoj. Ďakujem, pán ha- Hačiďakiu a pán Filip. Takže slovo dostane spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Ďakujeme za vašu informatívnu prezentáciu. Je jasné, že vy a váš tím eh, sa uh, snažíte o pokračovanie prístupového procesu a vaša stratégia vstupu EÚ, ktorú ste prijali, dnes ste vyhlasili, že uh, sa budete, budete postupne prijímať európske aky a my to výjimame, v, vítame, vítame túto cestu Turecka dodržovaniu ľudských práv, právneho, a právneho štátu. Súhlasím, kapitol 23-24 situácia nie je ideálna. My v správe OMEN, ktorá bola prijatá minulý rok, e, sme požadovali, aby screening z týchto kapitol bol e, posunutý Turecku. My Potrebujeme postupnú agendu a pracovať na týchto otázkach aj napriek blokáde. Otvorenie týchto kapitol je najefektívnejší nástroj, aby sme e, dosiahli harmonizáciu hlavnými hodnotami Európskej únie. V správe komisie boli zdôraznené niektoré e, pozitívne tendencie ako proces riešenia, ale tiež tu boli vyjadrené isté obavy, hlavne čo sa týka právneho štátu a demokracie. V mojej správe, mojej správe budem venovať osobitnú pozornosť dvom otázkam, ktoré s tým súvisia. Poprvé rozdelenie moci, nezávislosť súdnictva a ďalej pluralita médií a sloboda prejavu. No a vážený pán minister, mne zaujímajú vaše reakcie na pripomienky v správe, ktorú minulý týždeň predložila Európska komisia k týmto dvom otázkam. Ďakujem, že ste prišli k nám do výboru Dúfam, že v budúcnosti sa budeme stretávať častejšie a teším sa na plodnú spoluprácu. Ďakujem pekne, pani Sevalos. Ďakujem pekne. Ja som poslankyňa zo Švédska. Vo výbore pre zahraničné veci som už vo výbore pre zahraničné veci v švedskom parlamente som bola 8 rokov a Švedsko je pravdepodobne jedným eh, z najbližších spojencov Turenska a jeho vstupu do EÚ. Všetky strany politického spektra podporujú snahu a členstvo Turecka v EÚ. My hovoríme vždy o veciach, o ktorých hovoril aj pán minister. Počúvať, ale byť, mať možnosť aj kritizovať, pretože medzi spojencami a priateľmi sa musí hovoriť o tom, čo je dobré, ale aj o tom, čo nie je také dobré v Európskom parlamente. Zastupujem skupinu zelených. No a čo sa týka nášho názoru, tak veľmi dôležitá téma v momente, ktorá nás, momentálne, ktorá nás znepokojuje, je situácia v Kobami. Nás by zaujímalo viac niečo o tom, ako Turecko vníma svoju úlohu tu. Neustále vidíme, náznaky nielen od Kurdov, ale aj iných strán, že Turecko v podstate bráni Kurdom, aby bojovali proti ISISu. Namiesto toho, aby podporovala tento proces. A treba pomôcť Kurdom, aby sme bojovali proti ISISu. Nie je to, nie je to len Asad, ktorý je nepriateľom Sýrie, ale aj ISIS. A na to netreba zabúdať. A niečo, čo je pre nás tiež dôležité, to je mierové rokovania medzi Tureckom a povstaleckými skupinami PKK. Vieme, že tie rokovania už dlho bežia, no a my chceme isté záruky, že to nie sú len prázdne slova a že tieto rozhovory sa uskutočňujú nielen preto, aby Európska únia videla, že sa uskutočňujú, ale musia mať aj obsah. A treba, aby ste si uvedomili, že nás nepokojujú útoky na Kurdov a ďalšia vece, ktorá nás nepokojuje minulých, z minulých rokov, to je otázka slobody tlače a slobody prejavu to sú veci, ktoré nás nepokojujú a radi by sme počuli k tomu vaše vyjadrenie. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz navrhujem, aby pán minister odpovedal na prvý okruh otázok a potom e, dáme slovo ďalším poslancom a pani Alio Mari, pán Pancieri, Tanok, Veržiat, Epitiej, Epitideos, Maurides a Ali. Ak ešte niekto e, ďalší želá vystúpiť, nech sa páči. E, treba rešpektovať rečnícky čas. Bolo by veľmi dobré, keby ste mohli hovoriť minútu, minútu a pol. Thank you very much for the... Ďakujem veľmi pekne za prezentácie toho, ako zastupcova výborov, spravodajkyňa a tieňová spravodajkyňa zo skupiny zelených sme spýtali, ja by som chcel po, po, zagratulovať pánu Kafalu Gianisovi, ktorý je spolupredsedom spoločného parlamentného zhromaždenia. My sa dnes spoločne stretneme. Na toto stretnutie sa veľmi teším. No a samozrejme budeme sa zhovárať aj o tom, ako toto parlamentné zhromaždenie, ktoré existuje od roku 1966, a ktoré bolo vytvorené ako platforma na pomoc vzťahom a zlepšovanie vzťahov a nie na ich poškodovanie, poškodzovanie. Takže budem môcť hovoriť s kolegami o novej metodológii možno, aby sa to umožnilo. A ja by som bol veľmi rád, keby bol takým rozhodcom. Ja som tiež predsedom výboru pre zahraničné veci bolo dobré, aby všetky názory boli vo výbore zohľadnené. Som si istý, pomocou jeho schopností sa mu to podarí. Dovolte mi kategorizovať teraz jednotlivé veci, namiesto toho, aby som pra, priamo odpovedal. Dovolte mi nás, teda najskôr povedať niečo k tomu, čo sa deje v Sýrii. Iraku na našej južnej hranici. Myslím, že to je to spôsobu veľké obavy Európy, sveta Turecka, ale aj výborov. Ale tiež priorita výboru pre zahraničné veci, tam leží, no, že ja som bol v Nemecku, kde mi kladli rovnaké otázky. Takže poprvé, Iraku a Sýrii, čo sa stalo, je že začal na povrch na povrch sa začala dostávať táto zvláštna entita, teroristická skupina, ktorá z istým spôsobom prekvapila všetkých. Má novú mentalitu, nový štýl, zabíjanie ľudí a do našich životov vstupuje nejaká nová teroristická organizácia a to Nedokázali sme reagovať veľmi silno na túto hrozbu. Nazýval sa Islamský štát. Niektorí ľudia ich začali nazývať ISIL, čo je ne, ne, nebezpečné, pretože L znamená Levant a to je väčší región ako len Sýria alebo Irak. Znamená to Cyprus, Sýria, Jordánsko, Libanon, Izrael, Izrael Palestína. Tento región sa nazýva Levant. Levant. Takže použite termínu IS, IL, tým sa problém zväčšuje a rozširuje. Takže čiže oni to zohľadujú, že vo svojom mene, pretože si dali názov Islamský štát. Ďalej, táto skupina je nekonvenčnou, nezvyčajnou silou a bude veľmi ťažké vyriešiť to tradičnými silami. Viete si, ako obsadili Musul? 1800 povstalcov obsadilo Musul, zatiaľ čo tam bolo 55 tisíc vojakov. Oni utiekli, nechali tam uniformy, povstalci vstúpili do mesta a stále ho majú pod kontrolou. Oni sú nielen v Kobáni, alebo v malých mestách, o svojich, pod ich kontrolou už majú viac ako polovicu Iraku. Zaoberať sa len Kobány je ako zabiť komára, pričom močiari bude, močiari bude stále stovky a tisíce, takže ja navrhujem vysušite močiar, aby takéto komáre sa neobjavovali, ktoré ohrozujú svetovú bezpečnosť, regionálnu bezpečnosť, Turecko, Európu, USA. Takže pre nás tá situácia je veľmi náročná, ale v Kobáni ľudia čelili hrozbám, chceli utiecť, zachrániť si životy, my sme otvorili naše hranice, No a prvý deň 138 tisíc obyvateľov Kobany prišlo do Turecka. Toto číslo je viac ako všetkých utečencov, všet, vyššie ako číslo všetkých utečencov do Sýrii v Európe. Takže skutočne to som chcel povedať, že to treba opraviť. sme týchto ľudí nekontrolovali na hraniciach, keď utekali a zachraňovali si život. Nekontrolovali sme, či sú teroristi to alebo ono. My sme otvorili hranice a oni sú v Turecku. Čiže možno sú sympatizanti PKK alebo bežní občania. Ale my, my sme mysleli, že treba zachrániť ľudské životy. Sú tu, tiež sme otvorili hranice občanov Sýrie, ktorí utekali zo Sýrii pred bombardovaním, zabíjaním no a mnohými ďalšími škodami. Teraz eh, máme viac ako 1,5 milióna občanov Sýrie v Turecku. Samozrejme, opätovne niektorí z nich sú v utečeneckých táboroch, niektorí preskročili hranice, pretože majú rodiny, priateľov, chceli ísť do Turecka. V Turecku nemáme obmedzenia cestovania, cestovania Niektorí sú v Istambule, niektorí v Ankare, ale všetci sú v Turecku. A my sme vynaložili 4,5 miliardy dolárov doteraz, aby sme týmto utečencom, my nezave, nenazývame utečenci, ale hostia, aby sme im dali možnosť začať nový život a príspevok západného sveta je 150 miliónov dolárov a my sme nežiadali o žiadne peniaze od nikoho. My to robíme pre humanitárne účely, myslíme, že náš sused je náš sused a keď toto skončí, tak budeme mať lepší život, pretože na to nikto nezabudne. Urobili sme to v roku 1988, keď eh, irackí kurdi sa stali obeťami útoku, útokov chemických zbraní. 500 tisíc ľudí prišlo, ostali rok a potom sa vrátili do Iraku. My sme otvorili hranice z predchádzajúceho bulharského režimu. Prišlo 350 tisíc ľudí. Niektorí sa potom vrátili, ktorí ostali v Turecku. Teraz si pripomíname 120. výročie safarských židov, ktorí prišli na turecké teritória ako tureckí občania žijeme teraz spolu, čiže toto je náš štýl. Otvorili sme hranice a keď sa dostali do ťažkej situácie, myslím, že potrebné, je to možno ako zemetrasenie, dá, dá sa povedať, že bolo zemetrasenie. No a tak ako pomáhame v prípade zemetrasenia, pomáhame teraz a dôležité je vyriešiť tento problém a myslím, že jedinou cestou je postupovať proti tomuto nezvyčajnej sile nezvyčajnými prostriedkami. No a konvenčné sily, ak sa nám nepodarí vytvoriť koalíciu, alebo ak sa nám podarí vytvoriť koalíciu, musia byť členom USA, európske vojenské sily a potom sa nám podarí poraziť nekonvenčné sily. Nikto nechce vyslať svoje jednotky, a obvinil nás, že sme nevyslali my naše jednotky. No a musíme držať spoločne. Potrebujeme rozhodnutie na to, Rady bezpečnosti OSN. Ak nie, tak my navrhujeme využiť nekonvenčné sily, ktoré už sú v Sýrii. Môžeme zriť opozičné sily. Izbalov al qaidi ISISu a tí ľudia, ktorí sú školení na boj, takýto boj môže prísť do Turecka. Môžeme ich vycvičiť spoločne a môžeme ich eh, dať vybavenie a posledne, aby vyriešili problém ISIS raz a navždy. Toto je náš návrh. My to navrhujeme a rovnako navrhujeme zatvoriť vzdušný priestor. Tiež navrhujeme, potom čo sa vyrieši táto otázka, e, vytvoriť bezpečnú zónu, nárazníkovú zónu, tak aby niektorí z utečencov sa mohli vrátiť domov, lepší život a región bude v lepšej forme. Takže toto je náš návrh. Ja som nepočul žiadny protinávrh. Ja si nemyslím, že niekto má nejaké odpovede na tieto náročné otázky. No, Sláťa kurdských povstalcov do Kobany, to je len legenda. Kto sú títo kurdskí povstalci? Nikto nevie my sme nazvali kontakt s Balzany, PYD, a nie sú tam žiadni povstalci, ktorí tam mohli, 55 povstalcov sa e, vrátilo z Kobany do Turecka. Čiže musíme hovoriť e, o skutočnosti. Problém Cypru, po tretie pre nás je veľmi dôležitý. Naše vzťahy z EÚ už trvajú 50 rokov, ukazuje to, aký sme tvrdohlaví, aký sme tolerantní, pokračovať v tomto vzťahu počas 50 rokov. Ale aj problém Cypru je tu s nami už 50 rokov, takže z tureckého hľadiska chceme problém Cypru vyriešiť a Turecko urobí všetko. Ja myslím, že tu je nová situácia, nové výhody na ostrove. Poprvé, objavili sa na juhu nové prírodné zdroje, Samozrejme, bude to vynikajúca situácia, ak budú reálne a budú sa dať využiť ostrovno a si to byť pre ostrov. Po druhé, my poskytujeme pitnú vodu ostrovu dvojnásobné množstvo, ktoré potrebuje tak severa aj juh, tam do konca roka príde. No a sú tam dobré pohyby. No a my sme rozdelili dve veci. Vyriešenie Jasky ostrova a asociácie EU. Náš názor je taký, že by sme nemali používať momenty, ktoré sú nevyhnutné na vyriešenie problému Cypru, na otváranie kapitol v rámci rokovaní Európskou úniou. 8 rokov sa nám nepodarilo vyriešiť 14 kapilov len preto, že niektoré elementy cyperského problému sa mali využívať na otvorenie kapitol. My v tom budeme pokračovať a našich priateľov, greckých cyperčanov, európskych priateľov čakáme, že budú vnímať to komplexnejšie a podarí sa nám nižšie cyperský problém a z tohto hľadiska musíme tiež pokračovať proti EU. Ďakujem pekne, pán minister. Pokračovať budeme solidárni, Kono sa usadá. Teraz som si uvedomil, že 45 minút, ktoré boli účinné na túto výmenu názorov, boli veľmi málo, keď sme rozhodovali o programe, takže chcem vás vyzvať, aby ste sa sústredené otázky, každý na jednu minútu a ospravedlňujem sa kolegom Libe, ktorý už prišiel na spoločné zasadnutie, ktoré malo začať pred troma minútami, takže budeme sa snažiť ukončiť lebo tu čo najskôr, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, Uh... Chcela by som, ďakujem vám, že ste prišli medzi nás. Chcela by som vám položiť otázku. E, v predchádzajúcej ministerskej funkcii som mala veľmi zaujímavé rozhovory s mojím tureckým partnerom a e, niekedy sme práve spomínali naše e, vzťahy a on povedal, že jemu tak ako aj mne sa zdá nevyhnutné, aby sa Turecko priblížilo k Európskej únii a že aby pokročilo v istých témach, ale nebolo to možno želané väčšinou e, osôb a tureckou vládou, aby Turecko vstúpilo do Európskej únie. Chcem sa vás spýtať, e, či táto pozícia, e, spomínaná pred niekoľkými mesiacmi, je ešte stále platná. Ďakujem, pán kolega Pancieri. Ďakujem, ďakujem pani ministerka. Musím stručne povedať, že v rámci ťažkosti eh, procesu rozšurovania procesu, eh, eh, ktorý nie je úplne bezchyb zo strany EÚ. Vaša krajina sa snažila v týchto rokoch naozaj o svoju geopolitickú kolkáciu. Snažili ste sa byť naozaj referenčným bodom Zdá sa mi, že dnes tu uh, vidím také dva fronty v Turecku, pokiaľ ide o Európu. A zároveň sa pozeráte aj na regionálny kontext. A je to pár v skutočnosti, celkom stručne, Turecko ukazuje, e, e, že sa trošku zdráha, pokiaľ ide o boj proti ISIS. Aspoň takto to vníma Európa. bombardovanie Vaklika pred pár dňami. A, Eh, eh, pokiaľ ide o príslušníkov PKK, to je vážny problém. A potom eh, základne v Turecku dúfam, že táto otázka sa už vyriešila, ale toto všetko je spojené s určitými otázkami z našej strany. Poprvé, aká je koherentnosť, ktorá podľa vás tu je, keď sa pozeráte teda do Európy a zároveň ako sa dá zosladiť vaš, s vašimi slahami byť, byť autonómnym eh, lídrom vo vašom eh, regióne. Druhá otázka sa týka kurdskej eh, otázky. Vy ste mali taký diplomatický prístup, ale by som chcel byť oveľa pevnejší v tomto. Poznám vaše pozície. Témou nie je nezávislosť, ale nemôže to byť ani o celej tejto konfúznej otázke. Takže mali by si to aspoň trošičku objasniť, pretože to naozaj veľmi e, vplýva aj na e, prístupový proces. Ďakujem teraz, pán Tanok. Uh, Myslím, že napriek teda mierovým e, rokovaniam, ktoré prebiehajú, váš prezident popisuje ISIS a Kurdskú PKK, že sú na rovnakej úrovni ako teroristi Chcel by som teda vedieť, aké eh, ústupky eh, Turecko ISIS urobilo, eh, keď vám vydalo 49 zajacov a vaša bezletová zóna bude tiež sa uplatňovať na konvenčné zložky. To by znamenalo, že naozaj nám zamedzujete bojovať proti ISIS. A tiež by som chcel vedieť, prečo Turecko sa nepridáva k USA a EU v ich sankciách e, proti Rusku, obzvlášť keď tu je e, krímsky Tatári sú veľmi diskriminovaní Ruskom po anexácii Krymu. A e, dlho boli uzavreté hranice s Arménskom. Takže prečo teraz sa k nám nepridáte? Eh, pokiaľ ide o sankcie eh, proti Rusku. A tiež by som sa chcel pridať ku kolegom k tej otázke tej 200-kilometrovej eh, ekonomickej zóne súvisiacej s cyperskou otázkou. A aj tá ťažba plynu je naozaj porušovaním európskeho AKI, ktorého dodržiavanie Turecko chce uplatňovať. Ďakujem. Teraz pán Ali. Pán minister, vítam vás v Európskom parlamente. Gratulujem vám aj k vašej novej pozícii. Sme presvedčení, že eh, keď ste v tejto pozícii eh, eh, cesta Turecka jeho vzťahy s EU budú v dobrých rukách. Keď sa pozrieme na otázky, ktoré kladieme Turecku, nie sú tie spojené s kritériami, ale skôr otázky súvisiace s jeho úlohou strategického hráča v regióne, vo svojom regióne. A tiež e, tu ide o zlepšovanie európskej bezpečnosti v regióne. Čo mám na mysli e, týmto? E, je tu problém e, utečencov v Turecku, napríklad v Bulharsku. Sme tiež mali takýto problém a ja by som chcel vám poďakovať a zablahoželať k vášmu úsiliu, ktoré ste urobili v súvislosti s týmto problémom utečencov, pretože ak Turecko Eh, zlyha vo svojej eh, eh, úlohy bariéry, tak tu bude mať Európa veľký problém. <clears throat> Už končím s môjim príspevkom. A tiež chcem spomenúť všetky tie pozitívne kroky a záväzky, ktoré ste prijali. Verím, že vás priblížia bližšie k Európskej únii. Pokúsim sa, pán predseda. Mnohí z nás sú skutočne veľmi znepokojení nad situáciou v Sýrii. E, rezistencia v Kobane je symbolická a stále ešte je tu bod proti Dajš. Hovoríte, že to je E, nová nekonvenčná sila. Isté, že ona sa neobjavila z ničoho a určite e, my sme namiesto hasičov boli pyromanmi a bolo by jasné e, a mali by sme si tieto otázky vyjasniť a vyhnúť sa ambivalencii. Doteraz má vaše odpovede neuspokojili. Vy ste hovorili o, vy ste ni, hovorili o situácii utečencov. Nikto o tom nepochybuje, keď ste hovorili o nekonvenčných silách, o ďalších veciach, tak to všetko nie je naliehavé, ale Kobane je naliehavá situácia a pán Erdogan, váš prezident, nám hovorí, že PKK a Daesh to je to isté, tak my sa minimálne pýtame a v každom prípade ja sa pýtam a najmä po tom, čo povedal pán Pancieri, po tom, ako e, ste bombardovali kurdskú zónu v Turecku. Prečo vy nedovolíte, aby sa tu kurdskí, tureckí bojovníci s, e, o, spojili s rezistenciou v Kobane, e, lebo ja si myslím, že ten mierový proces z PKK je v zlej situácii. Nehrajte prosím vás dvojitú hru a vyjasnite nám situáciu. Ďakujem pani Veržiat, pán Castaldo, jednu minútu. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Ehm, dobrý deň, pán minister. Ehm, chcel by som sa venovať aj ehm, téme rokovaní. Venovali sme sa tomu aj s pánom komisárom Fülem. Pred týždňom máme historické vzťahy s Tureckom. Moja krajina, Taliansko, by ste naozaj taký most medzi Áziou a Európou ale aj e, e, je potrebné, aby dobrí priatelia boli medzi sebou úprimní a mali by sme sa venovať aj e, citlivým otázkam. Komisár Füle spomenul aj potrebu pokrokov v oblasti kapitolách 23 24. Zaujímala by ma vaša definícia terorizmu a vo vašich zákonoch to je veľmi dôležité e, pre otázku právneho štátu a chcel som sa ešte aj spýtať na reštrikcie a blokovanie sociálnych sietí počas e, e, volebnej kampane, zvlášť pokiaľ ide o YouTube a Twitter. Pripájam sa k tým, ktorí žiadali, aby ste objasnili E, e, to, ako ste zabranili teda e, prechodu kultov. Nemôžeme, musíme bojovať proti ďalšiemu masakru v tejto súvislosti. Pán kolega Epitibejos, ale prosím vás, 50-60 sekúnd, pretože už sme náš čas presiahli o 15 minút. Nech sa páči. Ďakujem, pán minister. Práve ste povedali, že v rámci per- európskej perspektívy Turecka chcete pozmeniť imič vašej krajiny v Európe. Avšak chcem zdôrazniť, že Turecko aj naďalej ohrozuje jednu krajinu Európskej únie a síce Grécko vojnou kvôli e, námorným míľam, ktoré chce rozšíriť a viete, o ktoré teritoriálne vody ide a máme tu takisto aj ilegálnu okupáciu viac ako 30 e, územia. E, práve sa v Turecku vyhlásilo, že sa neočkodnia cyperské obete tureckej okupácie Cypru. Okrem toho e, sa nekontrolujú e, z európskych fondov e, turecké hranice a preto veľké množstvo migrantov plinie do Grécka. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem, dve krátke otázky. V vašom strategickom dokumente hovoríte, že potrebujete novú e, ústavu. Toto je téma, ktoré sme sa venovali viackrát, aj keď teda proces v Turecku sa zdá byť úplne mŕtvy v tejto oblasti. Chcete ho teraz znovu obnoviť? Mne ste povedali, ja to vítam, že chcete úzko spolupracovať s Európskou komisiou pri rozhodovaní o novej legislatíve. Keď sa pozrieme späť napríklad na zmeny v e, Vysokej rade e, sudcov a e, prokurátorov, čo teda bolo protiústavné, ako sa na to pozeráte spätne? Spôsobilo to veľkú škodu. Ako sa teda chcete z tohto poučiť pri budúcej legislatíve? Pán Lavrides? I'm gonna be short as well. Ja budem tiež stručný. Vypočul som si práve jednu vetu, že by sme mali uh, využívať realitu a nie legendy, takže sme sa sústredovať na dve e, reality. Rok 2005 sme tu mali negociačný rámec medzi EÚ a Tureckom, kde sa hovorilo o určitých povinnostiach. O 9 rokov neskôr sa nič z toho nesplnilo. Zajímal by ma váš komentár k tomu. A po druhé, ďalšia realita vo východnom Stredomorí Cyprus, Libanon, Izrael – a Egypt sa dohodli na eh, určitej eh, exkluzívnej ekonomickej zóne medzi nimi. Týka sa to aj európskeho aký. Myslíte si, že budete eh, rešpektovať právo týchto krajín, vychádzajúc teraz z európskeho práva, alebo plánujete to nerešpektovať? Je to takto jednoduché. Radi, radi, by nás, radi by sme vedeli, aká je realita. Pán Borgecio, nech sa páči. Pán minister, ISIS eh, nie sú len hrozbou pre eh, východ. Je to veľká hrozba pre celý západ, obzvlášť eh, teda kresťanský. A teda chcem sa spýtať, vy, ktorí klopete na dvere v Európe, nechcete bojovať proti tým, ktorí bojujú proti e, e, ISIS. Tak hambite sa Turecko, hambite sa Turecko, hambite sa e, Turecko. Pán Borgezio, prosím, buďte diplomatickí a správajte sa slušne. Pán predseda, bol by som veľmi rád, keby sme mali nové Turecko. Avšak... Mm, Nemeníte stanoviska, posielate vojnové lode do exkluzívnej cyperskej ekonomickej zóny a do e, teritoriálnych vôd spoločenstva. Turecko musí plniť princípy a normy Európskej únie, avšak ešte stále nám ukazujete a demonstrujete, že nie, že to tak nie je. A ja si myslím, že na to, aby Turecko mohlo vstúpiť do EÚ, tak musí plniť normy Európskej únie, ale to, čo vy robíte, demonstruje, že vy chcete, aby Európska únia e, prijala vaše politické praktiky. A táto, ďakujem. Teraz už by som chcel požiadať pána ministra Boskvira o nemožné, aby v 5 až 7 minútach odpovedal na všetky tieto otázky a myslím si, že poučením z tohto bude, že na budúce oveľa viac času venujeme takémuto vybočutiu. Ja sa ptorím všetkým kolegom z výboru LIBE, ktorí sú už tu. Ďakujem. E, no, otázky ste kladli 20 minút, ja mám otvorať za 7 minút, takže snažím sa. E, v prvom rade e, nechcem postavať podľa toho starého štýlu, odpovedať takto. Takže v prvom rade PKK a vzťah ISS. PKK je teroristická organizácia. Je to organizácia, takto to vyhlásilo NATO, EU, USA. Pán Tenok možno eh, zabudol, čo, urobilo, eh, čo urobila eh, UK v prípade írskeho problému. My robíme to isté. Snažili sme sa riešiť tento problém. Aj v Londýne dokonca vybuchovali bomby to, čo robíme my e, teraz, je, že bojujeme proti teroristickej organizácii PKK spolu s politickými e, silami v parlamente, s nimi rokujeme, e, tieto mierový proces postupuje ďalej. Mali by ste si prečítať správu o pokroku v tejto oblasti. Pozrite sa na tie pozitívne skutočnosti, pozitívny vývoj. My v tomto mierovom procese chceme pokračovať, pretože je to v prospech tureckých občanov kurdského pôvodu, severného Iraku, celého regiónu. Pre budúcnosť Turecka je to dôležité. Ďalšia dôležitá vec. Turecká podpora pre eh, proces EÚ. Eh, e v Turecku sme nemali eh, často teda tí ľudia, ktorí sú úplne proti EÚ, tých je menej než 10 to, čo sa mení, je tá skupina nerozhodnutých. E, čím väčšia je táto skupina, tým e, menší, e, menšia podpora tu zdá sa je. A teraz máme podporu na úrovni 55%, takže keď ukážeme, že loď sa naozaj pohľad z prístavu, tak naozaj tá skupina tých nerozhodnutých sa zmenší. Pokiaľ ide o ďalšie otázky, Rád by som to objasnil, ak mi dáte čas, môžem tak urobiť za 5 minút, je to veľmi ťažké naozaj e, môcť zodpovedať na ne. Takže nová ústava napríklad. E, mohli sme e, doceliť postup, ale ak teda naša strana by docielila dostatočnú podporu vo voľbách, teraz sa nám to nepodarilo, nemáme až takú veľkú podporu potrebnú na presadenie novej ústavy. A teraz ehm, k tomu, čo Turecko eh, urobilo, aby sme prispeli k, k dohode s Musul. Takže prečo by eh, Turecko malo nechať 49 ľudí ehm, eh, v rukách ISISu, keď, keď ich mohlo oslobodiť? Každá krajina v prvom rade chce e, zachraňovať životy, v prvom rade e, ide do takýchto typov e, dílov, takže my sme chceli zachrániť týchto 69 životov a to je utajená otázka, nie je to niečo, čo, o čom by sa tu mohlo diskutovať. Robilo to Spojené kráľovstvo, veľa iných krajín, takže nemyslím, že by sme tu nemali zatracovať. A pokiaľ ide o ruské sankcie, sme úplne proti tomu, aby akákoľvek krajina okupovala teritorium inej. Takže otvorene sme deklarovali, že nepodporujeme eh, anexáciu eh, Krímu zo strany Ruska a že podporujeme ukrajinskú eh, jednotu územia aj nezávislosť, ale nemyslím si osobne ja, že sankcie by priniesli nejaké výsledky, nepriniesli ich v Líbii, v Sýrii, v Iraku, ani v Iráne. Takže uplatňovať sankcie voči Rusku to nie je ten správny postup v tejto situácii. Veľa krajín má dobré vzťahy, aj ekonomické prínosy e, e, z toho. Takže ja e, si myslím, že preto sme vlastne nepodporili tieto sankcie, tieto rozhodnutia padli mimochodom bez našej prítomnosti a boli nám prezentované na to, aby sme ich jednoducho uplatnili. Myslím, že na to, aby sme do hry e, Rusko znova e, vliesli e, zainteresovaní, je, že nebudeme tu prinášať nové sankcie, ale budeme sa snažiť priniesť prínosy aj pre Rusko. Rusko hrá veľmi dobre tento svoj šach, lepšie než ktorákoľvek iná krajina na svete. A, teda snažme sa pri riešení problému so Sýriou, s ISISom, Nezabúdajme na to, že Rusko tam má tiež svoj vplyv. Snažme sa teda presvedčiť Ruska, aby bolo súčasťou tohto príbehu, tejto hry. E, potrebujeme tiež aj rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, tam je tiež Rusko. Rusko je tiež dôležité pri sírskom probléme. Všade je Rusko. Ak Rusko budeme zatlačať do rohu, tak budeme tu mať kopu nevyriešených problémov. Takže snažme sa namiesto toho problémy riešiť. Koľko času mám? Ešte dve minúty. Pokiaľ ide o právny systém, e, systém spravodlivosti. To, čo sa udialo minulú nedelu, e, dobre preukazuje, že náš právny systém dobre funguje. 14 tisíc 000 sudcov a e, verejných prokurátorov e, demokraticky volili e, sudcov Najvyššieho súdu a prokurátorov. A to je teda dobrý dôkaz, že toto demokraticky vie prebehnúť, takže to je dobré. A je to pre nás prioritné, že tu budeme mať súdny systém, ktorý je dôveryhodný a spravodlivý, o ktorý sa môžeme oprieť aj teda v tých posledných troch rokoch, keď boli určité e, problémy s našim reformným procesom, mali sme tam 64 reformných balíčkov, ktoré e, predstavovali dôležité prvky pre e, zvyšovanie dôveryhodnosti a nezávislosti súdnictva. V roku 2009 sme tu mali stratégiu pre reformu justície, uplatňujeme ju a ju reformujeme, meníme, to je dôležitý pilier pre demokraciu, ľudské práva, pre ekonomiku v každej krajine. Súdnictvo musí byť nezávislé a spravodlivé. Toto je teda odpoveď na ďalšiu otázku. Dve minúty už uplynuli. Prosím, ešte ma e, pozvite aj v budúcnosti a dajte mi potom e, väčšiu príležitosť, viac času zodpovedať na vaše otázky. Veľmi e, sa tomu poteším. Prosím, nemyslite si, že som odtiaľto ušiel bez toho, aby som zodpovedal na vaše otázky. Rád by som na ne zodpovedal, ale pán predseda mi nedá k dispozícii viac času. Um, Ste nebudeme vám dávať zodpovednosť za nezodpovedané veci, ktoré sme dnes, na ktoré sme sa dnes pýtali. Myslím, že všetci chápeme, že turecké vzťahy s EÚ sú veľmi komplexné, regionálne a globálne kontakty a to ešte komplikujú, takže využijeme ďalšiu príležitosť a vy budete hostom výboru na TT. Ďakujem za záujem a ospravedlňujem sa meškanie. Minútová prestávka a potom pokračujeme. Ďakujem pekne. Zobacz, to się z was not easy to do it back.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 Uh, Takže usaďme sa prosím. Tí, ktorí tu nezostanú na túto časť, tak prosím, opustite miestnosť. Rád by som privítal k ďalšiemu bodu nášho programu pána Žana Paula Borda z koného riaditeľa na boj proti terorizmu sen. Som veľmi rád, že ste e, prišli na spoločné zasadnutie výborov AFED a LIBE a tiež vítam predsedu výboru pre občianske slobody, pána Kloda Moraesa a ďakujem aj členom jeho výboru za trpezlivosť. Pán Laborta, včera ste sa uskutočnili zasadnutí iných výborov a myslím, že členovia všetkých výborov majú veľký záujem. Už si vypočuli, čo sa stalo v oblasti spravodlivosti, vnútorných vecí a boja proti terorizmu. Pondelok a útorok prokurátori Belgické, Španielska a Francúzska sa stretli v Kordobe, aby posilnili spoluprácu. Možno kolegovia z Líbe nebudú prekvapení, že sa zdá, že vytvorenie spolupráce s krajinami, čo susedstva treba robiť na spoločnej úrovni EÚ a preto v kontexte nebezpečenstva, ktoré predstavuje ISIS a návratu zahraničných bojovníkov, vaše hodnotenie pre nás eh, bude dnes veľmi dôležité. Potom čo k tomuto sa vyjadril aj turecký minister. Dôležité je teraz eh, chceme zdôrazniť, že teroristi vychádzajú z domienky, že bojujú spravodlivú vojnu, že koniec spravodlivé prostriedky tiež benefitujú prosperujú z slabých národných orgánov, že momentálne sme sa sústredili na ľudí, ktorí chcú zautočiť, ale musíme sa sústrediť aj na prevenciu. Takže v tomto ohľade vaše línie usmernenia budú veľmi dôležité pre našu dnešnú debatu a tiež chceme pripojiť mechanizmy, ktoré máme spravodajských služieb až po klasický boj proti terorizmu a tiež dôležitá otázka pre EÚ je riadenie hraníc, v tomto konkrétnom prípade aj pre tých, ktorí opúšťajú EÚ. No a toľko na úvod. Pán Moráez, máte slovo, potom pán Labort. Ďakujem veľmi pekne, pán Plenkovič ja si myslím, že je veľmi dôležité a užitočné uskutočniť spoločné zasadnutie našich výborov na tieto otázky a privítať Žána Pola Laborta v mene, aj v mene členov výboru LIBE pre výbor LIBE je to dôležitá otázka, naša spolupráca je dôležitá, ale samozrejme v tejto otázke máme dôležitú kompetenciu, zahraniční bojovníci budú vždy v národných kompetenciách, to nikto nespochybňuje, ako nám Jean-Paul Labor povie, všade v EÚ členské štáty sa zamýšľajú nad národnou legislatívou, ale máme tiež stratégiu vnútornej bezpečnosti, no a táto je veľmi komplexnou témou pre členov výboru LIBE. Je to veľká úloha a výmena názorov s vami to určite ukáže. Je to komplexná otázka, všetko od možností US, EU, e PNR, ochrana údajov, otázku toho, čo bude zahrňať vnútorná eh, no, bezpečnostná stratégia. Keď hovoríme o počítačovej bezpečnosti, tak hovoríme aj o implikáciách a dopadoch na trestnú politiku. Takže to je veľmi komplexná tematika a Líbe má túto legislatívnu kompetenciu a je dôležité, aby sme o tom dnes hovorili a nepostupovali len reaktívne, pretože v otázkach sme reaktívni. Takže pre Líbe je to samozrejme aktívna otázka, je to dôležité, ale je to tiež otázka legislatívy, kde treba, zas, kde treba, kde sa treba sústrediť, no a po tomto úvode vítam vašu účasť a vítam aj spoluprácu s AFETom. Pán Labor, máte slovo. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. E, dámy a páni, najskôr e, sa vám chcem poďakovať za tú čest, že tu môžem byť medzi vami ale to je bohužiaľ preto, že musíme spoločne čeliť mimoriadne zložitej hrozbe, e, ktorú veľmi ťažko môžeme ohraničiť. Ja si myslím, že už v úvodnom slove ste na to upozornili. A to nie je len otázka, preto ste to aj vy obidvaja, nie je to len otázka vonkajšia EÚ, ani vnútorná otázka EÚ, je to otázka zároveň vnútorná aj vonkajšia a skutočne úroveň hrozby je veľmi vysoká. Nechcem sa tu veľmi rozširovať o číselných údajoch ohľadne týchto hrozieb. Myslím si, že všetci ich poznáte. Je tu viac ako 10 tisíc bojovníkov, teroristov a zahraničných teroristov, na tom trvám, ktorí odišli do Sýrie a do Iraku. A zdá sa, že je tam okolo, pretože nikdy nepoznáme presné čísla, máme tam približne tisíc až tri tisíc zahraničných teroristických bojovníkov z Európskej únie, ale nie ste sami a nie ste najdôležitejší. To znamená, že najväčšia časť teroristických džihadistických bojovníkov pochádza z magrebských krajín a dokonca aj zo Stredného východu. Takže skutočne E, sú tam aj ďalšie časti sveta, Ruská federácia, Čína a tak ďalej. Čiže my v prvom rade nemôžeme povedať, že to je len európsky problém, ale je to aj európsky problém, pretože vy ste veľmi e, správne zdôraznili, že je to otázka modern managementu, to sú otázky pre vás zásadné a potom sú to ešte otázky, ktoré sa e, týkajú tejto rovnováhy ktorou by sme sa chceli do, pokúsiť dosiahnuť kvadratúru kruhu a síce prijať potrebné opatrenia a zároveň rešpektovať e, verejné slobody. A povedal by som aj viac, rešpektovať princípy, na ktorých stoja naše krajiny. A nielen krajín EÚ, ale aj krajín, ktoré sú členmi OSN pretože tu máme chartu OSN, máme tu pakt e, občianských práv a to je univerzálna záležitosť a máme tu Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. To znamená, že všetky krajiny, ktoré sú súčasťou OSN, e, sú, tak povediať, rovnakým spôsobom nazerajú na význam e, a dôležitosť tejto rovnováhy. A myslím si, že e, tu by som mohol kľudne prestať hovoriť, keby som nechcel ísť ďalej k otázkam, ktoré nás zaujímajú. Ja som naozaj výkonným riaditeľom výboru exekutívne riaditeľstvo. To je veľmi také barbarská skratka, ako všetky skratky. My máme za cieľ bojovať proti terorizmu a sme priamo prepojení s Bezpečnostnou radou a ja teda prednášam správy Bezpečnostnej rade. A preto by som vám chcel najskôr hovoriť o rezolúcii 2178 zo samitu, e, ktorý pred troma týždňami e, sa konal v New Yorku, kde 15 členských štátov Bezpečnostnej rady prijalo uznesenie alebo rezolúciu, ktorá vás bude zaujímať, lebo je to kapitola 7, teda je záväzná a v každom prípade e, sú tam body, rozhodujúce v tomto uznesení, v tejto rezolúcii a sú tam mimoriadne dôležité prvky a e, nutí štáty a vlastne predovšetkým znamená to, že my všetci sme jednotní, pokiaľ ide o fenomén zahraničných bojovníkov, ale nemôžeme to ponímať izolovane. Je to vlastne prijaté proti všetkému terorizmu a preto treba brať do úvahy e, rezolúciu 1373 a obidve tieto rezolúcie treba prepojiť a nemožno ich vnímať izolovane. A týchto džihadistov nemôžeme extrahovať od praxe, ktorá už existuje v boji proti terorizmu. Samozrejme, že tá amplitúda a tá magnitúda týchto vecí nám teraz e, skutočne bije do očí a máme tu fenomén, kde politika, e, nie politici, mus, ale aj politici sa tým musia zaoberať. A samozrejme tento boj e, nie je len boj proti IS, IS islamskému štátu, pretože niekedy sa interpretujú tieto slova, lebo je tu táto organizácia, ktorá má štruktúry a môže to pripomínať štát, ale ja si myslím, že nemôžeme jej e, dávať privilégium alebo česť, e, považovať ju za štát. E, myslím si, že je to predovšetkým, ako sme to povedali, teroristická organizácia, ktorá má štruktúry, ktoré sa podobajú štátnym, ale nie sú štátom, nie je štátom. To je prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť, ale sú tu ďalšie organizácie Boko Haram v Nigérii, AKMI a nebudem všetky spomínať. Takže myslím si, že tento boj proti terorizmu je e, treba ponímať širšie. A potom, kde vám môžem pomôcť a kde vám môžem dať nejakú pridanú hodnotu. Samozrejme, aby som všetkých uspokojil, začnem hovoriť po anglicky a myslím si, že e, si treba uvedomiť, že toto e, výkonné riaditeľstvo bolo vytvorené v roku 2005, aby monitorovalo e, e, činnosti na boju proti e, terorizmu a úzko spolupracovalo s medzinárodnými a regionálnymi partnermi. No a z tohto dôvodu Úzko spolupracujeme s Interpolom, Europolom, s ESVČ, s koordinátorskými krajinami a nielen spolupracujeme, odkedy sme na Bezpečnej rade bezpečnosti a máme hodnotiť e, protiteroristické kapacity členských štátov, e, tak ich e, zapájame návštevami krajín. No a My sme na Malte, budúci mesiac navštívime Francúzsko, takže to znamená, že čo spájame, to nie je len to, čo nazývame problémy krajín, čelili terorizmu, ale tiež najlepšie postupy. Musíme sa naučiť vymeniať si najlepšie postupy. Je dôležité, aby sa uskutočňovali výmeny najlepších postupov. Doteraz sme navštívili 100 členských štátov a pokračujeme v dialogu v výšku členských krajín OSN, vrátane štátov, ktoré sme už navštívili, pretože situácia sa mení. Samozrejme, jeden zo sektorov, ktorý je veľmi citlivý pre Európsky parlament, som si istý, keďže je to predseda predseda výboru. My z našich skúseností, čo týka boja proti terorizmu, pri rešpektovaní ľudských práv. To je, myslím, pre vás centrálne a ja som si istý, že to je niečo, na čom treba pracovať. V, s ohľadom na všetko, čo bolo povedané, o riadení hraníc a tak ďalej. Poprvé, veľmi často Bezpečnostná rada sa vníma ako iba viem, že sa venujem mieru a bezpečnosti a zanedbáva sa skutočnosť, že Bezpečnostná rada, Rada bezpečnosti, sa zaujíma tiež o ľudské práva, boj proti terorizmu. No a preto, napríklad v prvom uznesení 1373 2001 dôležité, čo bolo uvedené v tomto uznesení, kde sa hovorí o tom, že členské štáty musia zaistiť, že akákoľvek osoba, ktorá, sa, ktorá participuje na teroristických eh, útokoch, bude postavená pre spravodlivosť. To je prvý princíp. No potom v mnohých uzneseniach sa hovorí, že prostriedky na boj proti terorizmu musia dodržiavať všetky a splňať všetky povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva a s ohľadom na medzinárodné právo utečencoch, humanitárne právo a tak ďalej. No a čo musia robiť krajiny? A my sme videli prípady, keď tie členské štáty moci využili z účelom postaviť teroristov pred spravodlivosť. V mnohých prípadoch dokonca členské štáty prijali osobitné pravidlá, zákony, pričom niektoré iné, a revidovali existujúcu legislatívu s ohľadom na rozšírenie svojich právomocí. No a samozrejme, aké opatrenia sa príjmajú, zvýšený dozor súdnym dozorom, uskutnutý eh, orgán trestným činom konaní. rozšírené právomoci pre pravodajské, pravodajských agentov alebo tiež eh, počúvať určite uh, orgány trestné činokonaní. konaní. No a čo to, čo o tom môžem povedať? No, poprvé, myslím, že to treba chápať eh, ako všeobecnú prax OSN regionálne mechanizmy zdôraznili, že využitie osobitných procesov, hlavne tých, ktoré obmedzujú ľudské práva, vykonávanie ľudských práv by mali byť využité len s legitímnym účelom a musia dodržiavať princípy, a to je veľmi dôležité, nevyhnutnosti, proporcionality a nediskriminácie. To sa, o to sa vždy, vždy snažíme, keď pracujeme na týchto otázkach sedem osobitné postupy e, sú rozdielne od výnimočných postupov, e, kam patria výnimky pre isté a povinnosti vyplývať z ľudských práv napríklad e, podľa článku 4 Medzinárodného dohovoru o občianských a medzinárodných právach výnimočné opatrenie sa môže prísť, využívať len núdzových prípadoch. Na základe oficiálneho vyhlásenia no a podliehajú prísnym požiadavkám vrátane ustanovení, že niektoré práva, niektorých práv nemôže byť udelená výnimka. No a v prípade potreby a proporcionality vnútorné eh, a interné zákony umožňujú obmedzenie istých práv v obmedzenom počte podmienok No a toto my robíme, no a samozrejme, vždy keď navštívime nejakú krajinu, zdôrazňujeme tieto opatrenia, vidíme, čo treba robiť. Takže my neustále odporúčame systematickú revíziu návrhov legislatívy na to, aby sa udržiavali ľudské práva, konzultácie s vládnymi a mimovládnymi aktérmi. Musíme byť inkluzívni a zapájať všetkých aktérov pred prijatím výnimočných opatrení. Časové obmedzenia a doložky, ktoré vytvarovo posilňujú nezávislé revízne a dozorné orgány. No a ďalej špecializované programy vzdelávanie v oblasti ľudských práv musia byť tiež spustené. No a viete, že stane, a teraz sa vrátim k ustanoveniu, alebo teda rezolúcii 2178. Toto, táto rezolúcia, ktorá je záväznou rezolúciu OSN, rieši mechanizmy zahraničných bojovníkov, takto zapojila do korpusu svojho textu, to znamená momentu ľudských práv. A na záver Tiež si myslím, že musíme vyriešiť niečo, čo zúraznili tieto uznesenia, a to je otázka boja proti násilnému terorizmu. Tým tom klas otázky, ale otázka internetu je samozrejme veľmi dôležitá. My musíme aj proti terorizmu, všetkými opatrenia, čo sme urobili v dlhých krajinách. Do New Yorku e, sme pozvali ministra pre náboženské záležitosti Maroko, Gina, Mali, Mauretánie a pobrežie Slonoviny. A tieto osoby, nie my, myslím, nás uistili, že Autentický islam je islamom mieru. Je to veľmi mierumilovný islam. Vynuli programy na to, aby imámi boli dobre vyškolení predtým, než zaujmu pozície v jednotlivých krajinách. Na tým by sme sa mohli zamýšľať aj v našich krajinách, pretože to je veľmi dôležité. Školy imámov tiež mali a tak ďalej. Takže to som tomu chcel povedať dôležité na boj proti terorizmu v, jedných kraj, v jednotlivých krajinách pomocou ľudí. To je jedným z hlavných eh, elementov. Ďakujem pekne za trpezlivosť. Vidím, že mi to trvalo trochu dlhšie, ale chcel som vám dať eh, dobrý prehľad a ďakujem. A ešte raz ďakujem za pozvanie. Ďakujem, pán riaditeľ z New Yorku a čakali ste 30 minút, kým ste mohli dostať slovo ale určite sme si vás nechceli nechať uniknúť. Ďakujem vám za vaše slova, za vaše informácie a za vysvetlenie tejto rezolúcie 78, ktorá je veľmi dôležitá v súčasnom e, kontexte boja proti terorizmu. Ak mi pán Morajs dovolí, najskôr dám slovo pani Ane Gomeš z výboru Libe. Nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán Laborta, rada by som sa spýtala, som rada, že zdôrazňujete tú potrebu holistického prístupu. To nie je len tá vnútorná bezpečnosť. Potrebujeme pojičiatky aktérov zahraničnej politiky a potrebujeme konzistentné politiky, ktoré budú pomáhať pri riešení a prevencii konfliktov. Ale čelíme problému zahraničných bojovníkov, vrátane tých z Európy. A ja by som sa rada spýtala, podľa toho, čo viete, aká je motivácia okrem náboženských dôvodov pocitu, že môže bojovať proti zlu. A akej miere kríza Európe pomáha riešiť prispieva k tomu, že tam idú. No a No a zabrániť, aby prichádzali o, o občianstvo. Občianstvo tých, ktorí sa vrátia. Myslím, že to by bolo hlúpe, a ja uprednostňujem tú líniu, ktorú ste zdôraznili v tomto, čo je z tej z rezolúcie OSN. Mali z nich súdiť ako zločincov, ale zbaviť ich národnosti. To by problém presunul iba do susedstva. Ďalšia vec, ktorá by som sa chcela spýtať, Očakávate, že Guantanamo, Guantanama alebo Grape, že všetky tieto hrozné veci, ktoré sú úplne nelegálne, ktoré sa sú v praxi, čo tiež niektorí z našich partnerov pustili, ktorých by sa, mala, by sa mali tiež viac zaujímať o ľudské práva a právny štát. Bude sa to rozširovať. Takže môžete potvrdiť, že toto je presne to prečo to zúrazňujete. No a ďalej, čo sa dá spraviť, aby ste zaistili, že sa zlepší fungovanie a práca našich spravodajských služieb, spolupráca spravodajských služieb, pretože ja myslím, že tu máme tiež veľmi veľa problémov a tie hrozby, ktorým čelíme, potrebujeme oveľa efektívnejšiu spoluprácu na úrovni demokratickej kontroly a samozrejme plnenia pravidel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Slovo dostá teraz Charles Stanok. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa nechcel vyjadriť, ale ja rešpektujem Anu a vážim si jej názory. Nemôžem prijať to, ako opísala premiéra Veľkej Británie ako hlupáka. Premiér Veľkej Británie podporuje koncepciu a predstavu zbavenia národnosti a občianstva tých, ktorí sa vrátia do Veľkej Británie, alebo teda zahraničných bojovníkov, ktorí bojujú za ISIS a myslím, že by mali byť aj trestne stíhaní ale nepríjmam názor, že nezávislosť je, teda nezamestnanosť je eh, dôvodom terorizmu. Mám dve konkrétne otázky, možno jednu nebudete vedieť odpovedať. V Británii eh, sa objavili diskusie v parlamente o práve vykonávať eh, tu proti ISISu, no opozičná strana si myslí, že to vyžaduje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, aby do zasiahnutia Iraku, kde, z Iraku do Sýrie, kde dovolenie pána Asada, aj keď útoky sú zo Sýrie, a preto dá sa tvrdiť, že Iraka konal v sebeobrane, ale existuje tiež viacerí právnici, ktorí hovoria, že právo na ochranu a prevenciu násilnosti voči civilnému obyvateľstvu každý má právo zasiahnutia a môže bombardovať ISIS bez ohľadu na rezolúciu alebo povolenie, v rezolúciu OSN povolenie pána Asada. Máte na to nejaké názory? Alebo s ktorou sa nezaoberáte. A ďalšia otázka, vy ste hovorili o imámoch z subsadárskej Afriky, z krajín Sahelu. Ja toto vítam, ale je tu veľmi závažný problém a mnohé dôkazy ukazujú, že krajiny Perského zálivu, Sádzka Arábia a Katar ich eh, štáty pod vplyvom salafistov a ideológie buď ignorujú alebo aktívne podporujú teroristické skupiny. Takže čo môžu urobiť EÚ, aby kritizovala členské štáty, alebo štáty, ktoré to robia, aby sa vždy od týchto postupov. Ďakujem pekne, pán Tenok, pán Moraes. Navrhujem, aby ste teraz sa volili predsedníctva máme 15 až 20 minút k tlmočeniu. No. Ja by som... No, to bežne nerobím, ale ja som položím otázku stručne, bude to e, viacej otázov v rámci jednej otázky. Charles, ja neviem, funguje AFET, e, my máme v líbe disciplínu, kladieme jednu otázku. Takže rád by som sa spýtal, a nie je to politická otázka, je to praktická otázka z hľadiska OSM. Čo si myslíte o uchovávaní údajov a zamietnutí e, smernice o rozsudkoch Európskeho súdneho dvora? Smernica o archivovaní údajov to malo za následok, výsledky to prinieslo, ale no, jeden členský čl- štát prijal eh, legislatívu proti teroristickému nebezpečenstvu. My v parlamente sme mali pocit, že nepotreba, aby tak eh, veľa údajov sa archivovalo. Aký je, je perspektíva z hľadiska OSN? No, nad hranicami Európy. Vy ste hovorili o proporcionalite, nevyhnutnosti. Myslíte, to je pravdepodobne korektné rozhodnutie. No a teraz sa dostáva pán López Aguilar, nech sa páči. Thank you, chair. Thank... Ďakujem pekne, pán predseda. Je pre mňa veľkou cťou, e, že ste k nám prišli, že si môžeme vymieňať názory Externá dimenzia boja proti terorizmu, e, to sa zaoberá AFED a potom internou e, výbor LIBE, ktorý e, je zákonodárcom v oblasti trestného práva, čo je veľký krok vpred. Musíme niečo urobiť, pokiaľ je právnu odpoveď v oblasti e, európskej dimenzie boja proti terorizmu. To je moja prvá otázka pre vás. Ako to pomôže? Aká je vaša skúsenosť e, ako výkonného e, riaditeľa jednotky boja proti terorizmu? A mohli by ste nám povedať niečo, nejako nás použiť, čo ešte stále je problémom v tomto boji? Môže to súvisieť nielen s cieľmi, ale aj prostriedkami, ktoré môžu byť e, e, zložité, problematické. Ciele ešte stále sú dôležité, či už ide o, o náboženskú radikalizáciu alebo politické ciele. Ciele sú stále veľmi dôležité a táto hrozná kombinácia nás naozaj ohrozuje na našich hraniciach EÚ, či už ide o bývalú e, Sovietskú republiku, alebo teda iných turistických e, e, hnutí. A Ešte stále treba povedať, e, že e, sú tu lekcie, ktoré sa musíme naučiť, takže e, bude dôležité toto pre úspešný boj proti terorizmu legálnym spôsobom. Mám viacero otázok, pretože toto je veľmi osobitná príležitosť, ale budem naozaj stručný. Ďalšia vec, financovanie. Hovorili ste E, že nechcete hovoriť o islamskom štáte, nechcete mu urobiť túto česť, ale je financovaný štátmi medzinárodného spoločenstva. Je financovaný štátmi. Čo môžeme urobiť, aby sme e, toto financovanie e, tzv. islamského štátu znemožnili? A ako správne reagovať? A je to, je to PNR nejako užitočné? v boji proti terorizmu. Takže stručne. Ja som práve hovoril, že každý z výboru e, LIBE má položiť jednu otázku a vy položíte tri. Dobre, pani Lusing, vy nám pomôžete však. Ale vy ste vlastne z AFETu, vy môžete robiť, čo chcete. Nech sa páči. Ďakujem pekne, budem hovoriť v mojom rodnom jazyku. A hneď by som chcela e, sa vzťahovať na otázku kolegu z Libe. Bez masívnej podpory rôznych štátov by IS nemohlo takto, byť, e, byť takouto veľkou hrozbou, akou momentálne je. A v tejto súvislosti sú naozaj e, často veľmi hmlisté informácie tom toho, ktoré rôzne štáty IS ako podporujú. Takže viete, o aké štáty konkrétne ide a akým konkrétnym spôsobom e, podporujú IS. A tu mám potom ešte ďalšiu otázku ako e, chcete, musíte alebo ako budete e, proti tomuto budúcnosti bojovať so zástupcom jedného štátu, ktorý kde je doložené, ktorý ho, ich podporuje. S Tureckom sme práve diskutovali. Turecko by, eh, eh, niektorí hovoria, by malo byť aj členom Bezpečnostnej rady eh, OSN. Ja som teraz šokovaná vo vzťahu s tým, čo som si pred hodinou vypočula. Nie je tomu tak, že by zastupec sa Turecka nebol mal čas, on naozaj sa im vedome vyhol nechcel odpovedať na naše otázky, nechcel povedať, akým spôsobom Turecko podporuje IS cezhranične, ako ich podporuje e, logicky, e, logisticky a akým e, spôsobom Turecko zamýšľa ďalej rozvíjať svoju politiku alebo meniť svoju politiku v tejto oblasti. Takže v tejto súvislosti konkrétna e, moja otázka e, pre vás. Myslíte si, že naozaj tiež, že nepostačujú tu iba nejaké príjemné priateľské diplomatické slova, ale že naozaj je potrebné v prípade takých štátov, ktoré poznáme, ako napríklad Turecko, e, možno ich poznáte vy lepšie, že by sme na ne mali, mali vyvíjať masívny tlak. A potom ešte k otázke pána Tenoka potom e, ten e, tlak na sírsky, e, sírske teritorium. Ak máme teda dočinenia v tomto prípade s porušovaním medzinárodného práva. Ďakujem, pani Zuzink. A teraz pán Separio za výbor Libe zo zelených. Myslím si, že máme tu kabiny, tak môžem hovoriť po švédsky. Chcem sa poďakovať za túto rozsiahlú správu. E, mňa veľmi zaujalo to, že keď ste hovorili o nediskriminácii, že či tu ide o nejakú národnú naliehavú situáciu alebo verejnú naliehavú situáciu v tomto zmysle. Pretože sa chcem spýtať, že E, čo sa vzťahuje pod tie naliehavé situácie na verejnej a národnej e, úrovni a aké opatrenia v oblasti masívnej bdelosti e, chcete prijať? Chcete dohliadať na farbu pleti ľudí alebo a, ako, ak, akým spôsobom platili? pretože veci, ktoré v minulosti e, sa robili a, boli, a bol to abúzus, tak nemožno ich opakovať. A potom sú tu ľudia, ktorí majú e, dvojité občianstvo a treba aj s tým rátať. Otázka džihadistov už bola tiež riešená v naliehavej národnej verejnej situácii. Je dôležité poznať fakty, aby sme vedeli, prečo cestovali tam, koľkí cestovali do týchto konfliktných oblastí, koľkí sa vrátili, koľkí sú podozriví, že sa dopustili zločinov a potom, ako ich môžeme za tieto zločiny potrestať. Alebo je zločinom len to, že sme sa presunuli do inej krajiny? E, toto sú otázky, ktoré som chcela položiť. Kolegovia, nemáme naozaj dosť času, takže ak by ste e, mohli byť ozaj e, struční, veľmi by nám to pomohlo. Teraz pani Wimberg, členka Líbe za EFDD skupinu. E, ďakujem, že som dostala slovo, ďakujem, že ste medzi nás prišli Naozaj, moja otázka je tak ťažké položiť, ale dúfam, že odpoviete konflikt so Sýriou a s Irakom. Tam sa ráta, že v tomto konflikte sa zúčastňuje viac ako 10 tisíc zahraničných bojovníkov. A tam nepatria ešte žoldnieri. Aké opatrenia prijímate, aby sa tento problém zvládol? Ako už ste povedali, Bezpečnostná rada 20, eh, v E, v rezolúcii 2178 prijala také opatrenia, ktoré by mali a členské krajiny prijať v boji proti terorizmu. Sú opatrenia na to, aby sa e, znížil pohyb teroristov a aby sa zlepšila kontrola hraníc, aby sa zlepšie skontrolovali e, cestujúci a pohyby cestujúcich, ale ako možno bdieť a obmedzovať mobilitu teroristov. V uznesení sa takisto nehovorí o tom, že členské štáty e, majú príjmať nejaké prekážky vzhľadom na to, aby teda občania ich krajín cestovali do svojich krajín. Ako chcete aplikovať tieto opatrenia? V rezolúcii článok 4 sa hovorí, že Členské štáty by mali prijať také opatrenia, aby sa vyhli radikalizáciu náboru e, a transportu e, zahraničných žoldnierov, ale členské štáty by mali potom vedieť, že ľudia, ktorí sa zúčastňovali na financovaní, nábore, príprave zahraničných operácií, že budú postavení pred súd a členské štáty by mali mať možnosť príjmať trestné opatrenia, ale ako ich možno aplikovať v rámci členských štátov. Ďakujem. E, ospravedlňujem sa, kolegovia, že na vás tlačím, ale naozaj nemáme už dostatok času. To ešte by pán host bude potrebovať pol hodinu na odpoveď. Už bolo povedané, aby ste nemultiplikovali otázky, ale britský kolega začal týmto smerom, takže nie je to moja vina, ľutujem to. Ja som požiadala, aby ste rešpektovali jednu otázku, ale práve môj britský kolega začal množstvom otázok. Líbe jedna otázka. už je tu niečo, čo ma veľmi znepokojuje a síce každú chvíľu sa uh, opätovne opakujú tie isté otázky, hodnotenia, také všeobecné uh, náčrty situácie, ale my vidíme, že to je problém demokracie, ktorý Európa prežíva rovnakým spôsobom, ako sa objavujú extrémistické síly, rovnako sa objavuje aj ob- veľké množstvo extrémizmu v rámci Európy ste e, sa to snažili nejakým spôsobom takto vidieť externí aj interní extrémisti. Treba spolupracovať, je veľmi dobré to, čo hovoríte, že treba hovoriť s imámmi, že treba pracovať e, v teréne, že mala byť mm, taká akože väčšia sensibilizácia i týchto imámov a tak ďalej. A to je dôležité, ale treba si uvedomiť, že rovnako e, na, od roku 2011 narastol počet extrémistických síl. Ako to vnímate? Ďakujem, Cecil. SAD. Ďakujem. Nechcela som pôvodne vstúpiť do diskusie, ale myslím, že e, kvôli, aj teda kvôli stiahovaniu e, občianstva sa musím e, ozvať. Chcem sa vás pýtať, čo si o tom myslíte o odňatí e, občianstva osobám e, e, zahraničného pôvodu. Niekedy u nás vyrástli ľudia a vlastne sú konfrontovaní s odňatím občianstva a potom nevedia, kam majú ísť. Takže ak je zákon rovnaký pre všetkých, táto téma odňatia občianstva. Je to tu iba preto, že niekto je cudzincom, sme naozaj všetci rovnakí z očivoči voči zákonu a zaujímal by ma teda váš názor, pretože krajiny momentálne eh, sa zaoberajú eh, novou eh, legislatívou o občianstve a mohli by toto vnímať ako takú zbraň. Ďakujem za ak dovolíte. Pán de Grab, člen AFET, AFET nezaradených má slovo. We zien drie zaken. Invloedrijke politici die eh, beweren dat de islam... Tri veci. Politici hovoria, že islamský štát eh, nejako nesúvisí s islamom, Cameronom, Obamom. Zároveň v Holandsku vidíme, eh, že bezpečnostné služby hovoria, že džihadisti, ktorí idú do islamského štátu, že toto môžeme pochopiť iba z pohľadu ideológie islamu. A potom radikálni imámovia v Európe, v Holandsku sú financovaní e, krajinami ako Katar. Zajímavý ma váš názor na toto. Myslíte si, že islamský štát naozaj e, nejako súvisí s islamom alebo nie? A môžeme v Európe urobiť niečo pre e, to, aby sme bojovali proti tejto e, radikalizácii a e, zabránili teda imamovi, imamom, aby sa mohli tak slobodne vyjadrovať. Kolegom, ktorí ostali, je štvrtok. Som veľmi rád, že ste tu zostali. Je to veľmi dôležitá téma. Samozrejme, každý by sa pohľad vyjadril k tejto komplexnej otázke a je mi ľúto, že ste nemali dostatok času položiť vaše otázky. mať teraz nemožnú čas odpovedať za všetko, ale možno eh, by bolo možné sa spojiť s vami aj eh, písomne, ak by eh, zostali niektoré otázky kolegom nezodpovedané. Bolo by tak, taká možnosť, aby teda niečo ostalo otvorené. Prosím poslancov, aby sa snažili o písomnú komunikáciu. Dobre, nech sa páči. My ďakujem. Myslím, že ak správne e, čítame túto otázku e, národnosti, ak si ešte raz prečítate odsek 8 e, uznesenia, hovorí sa tu o tom, že každý štát môže rozhodnúť o stiahnutí občianstva, odňatí občianstva jednotlivým ľuďom. Takže je to na jednotlivých krajinách. A viete, Závisí to od jednotlivých hrozieb a tak ďalej, tak ďalej. A je to prepojené s uh, e, vynimočnými opatreniami. Výnimočné opatrenia sa môžu e, prijať, ale iba v prípade e, hrozby pre teda verejnosť. Tu treba splňať naozaj prísne predpoklady. Takže naozaj je dôležité v prvom rade rozhodnúť, čo e, urobiť. Takže vychádza to, e, tieto rozhodnutia naozaj sú na jednotlivých členských štátoch. Rada e, k tomuto neprijala nejaké kroky práve naopak nechce e, tu vytvárať nejaké pravidlá, takže nemôžem povedať viac k tomuto. A pokiaľ ide o definíciu terorizmu, pre nás e, v OSN je to veľmi jednoduché. Samozrejme, tu definícia teroristických e, činov v 18 nástrojoch, ktoré OSN prijalo Vrátim sa späť e, k tej mojej prvej e, práci sudcu e, na teda odvolacom súde pre trestné právo. Snažíme sa mať tú politickú definíciu terorizmu. Stále toto spomínam. A teraz sa tu naozaj prihováram výboru LIBE ak máte všeobecnú definíciu terorizmu, tak to znamená, že idete proti princípu legality musíte mať de- definíciu e, teroristických činov. A potom, pokiaľ ide o, e, o oblasť financovania, samozrejme máte tam organizácie, ktoré podporujú a tak ďalej. Ale niečo je e, prepojené e, s týmito činmi. A samozrejme máme tu aj definíciu toho, čo je teroristická organizácia, to je iná téma a máme tu príslušný zoznam. A teraz by som chcel odpovedať na to, čo e, treba e, povedať e, k tomu ISI je to teroristická e, organizácia e, so štruktúrou štátu, ale nemôžeme ju považovať za štát, pretože je to, bolo e, by to úplne nesprávne. A skutočno, že Bezpečnostná rada ISIL považuje za jednu z teroristických organizácií. Znamená, že musíme naďalej pracovať na tejto otázke vojenské opatrenia sa tiež e, prijímajú. Proti ním e, hovoríte, že je tu potreba e, uznesenia rady. A teraz vlastne k tomu, čo povedal pán Demistúra. Chceme mať ďalšiu srebrenicu? Spýtal sa A napokon tiež by som sa chcel e, sústrediť na ešte dve veci. Financovanie e, ISIS a teroristické organizácie. Viem, že je tu určité e, hnutie a tu by sme mali spomenúť úsilie členských štátov, ktoré sa snažia zosúľadiť s pozíciou rady. Je dosť jasné, že všetky štáty a vrátane tých, ktoré e, reprezentujú ich lídry na rade, pracujú skutočne e, na tom istom, pretože vedia, že je to hrozba pre každého, nie len pre Európu, nie len pre USA, nie len pre nás, no to je pre každého. O to tu ide. A na, naozaj Vy ste spomenuli niečo veľmi dobré, pán predseda, Povedali ste, že nemôžeme reagovať, ale musíme konať. A pokiaľ ide o e, financovanie, nikto to nespomenul, ale je tu odsek 6 uznesenia, ktorý hovorí o tom, že e, musíme teda prijať opatrenia, Uh, uh, to, do, the job on that and constrained as we did for the money laundering uh, before you know, a good job it will take a naozaj to bude si vyžadovať svoj čas. Nemôžeme vychádzať z toho, že medzinárodné spoločenstvo to všetko uzavrie v jeden deň. To je nemožné. A potom PNR. Povedal som jednu vec, iba jednu vec. Ak máte národné PNR, som si istý, že budú reštriktívnejšie, než keď budete mať e, celoeurópsku pravu, pretože tam e, e, budete sa strešovať viac slobod pravdepodobne. Keď sa teda na to pýtate mňa, tak by som takto chcel zodpovedať na tú otázku. To je niečo, čo je veľmi citlivé um, je dôležité naozaj ľudí eh, eh, postaviť eh, zoči voči spravodlivosti, ľudí naozaj zastaviť na hraniciach a naozaj mm, sa musia postaviť pred súd. My sa zaoberáme otázkami bezpečnosti, spravodlivosti, ľudských práv ako výbor, takže bolo to pre nás veľmi relevantné. Takže ďakujem za to, že ste sa snažili o nemožné zapovedať na, na všetky tieto otázky. Ďakujem všetkým, ktorí dnes mali toľko trpezlivosti. Pán Plenkovič, chcete ešte niečo dodať? E, kolegovia, ďakujem vám za vašu dnešnú trpezlivosť. E, ďakujem našim hostom. A e, zasadnutie týmto uzatváram. Ďakujem, pán Mores. Ďakujem, pán riaditeľ. Budúce zasadnutie výboru AFED sa bude konať 3. novembra.